Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. We have a busy program in the morning. Máme nabitý program dnešnej dopoludnejšej schôdze. Teda začneme. Otváram dnešnú schôdzu výboru Regi týmto. Začneme podľa programu informáciou o ceste zo septembra do Klušnej Pokia zo, zo Sofie, zo septembra a z oktobra, kedy prebehla táto cesta. Máme tu niekoho spomedzi kolegov, ktorí sa zúčastnili E, tejto cesty do Klužu. Táto cesta prebehla v septembri. Kolega Van Nistelrooy, prosím stručne. Pre mňa to uh, bolo veľmi obohacujúce, táto cesta. Dozvedeli sme sa toho naozaj veľmi veľa. Dokonca e, sme mali aj pani komisárku, bola to pre nás veľká podsta, boli tam ministri a ukázali nám tam toho naozaj veľmi veľa, že sa toho už veľa zmenilo v tomto období. Teda dozvedeli sme sa toho naozaj veľa, najmä v tomto regióne Klužu, severozápadný región Bulharska. Okrem toho ešte z toho vyplynulo niečo ďalšie. A síce tento členský štát ešte má podľa mňa možnosť manažovať eh, buď centrálne alebo decentrálne, zaistiť správny tok veci. Prichádza množstvo pravidiel, často aj od centrálnych vlád, čo často bráni regiónom v rozvoji. Tu sa to nejako darí držať pod kontrolou. Aj keď my to nevžijeme vždy ovplyvniť, ako únia, možno by stalo za zváženie aj Pozri sa na polský príklad. V Polsku totiž vojvodstva sú posunuté na úroveň NAC 2. Teda je tam orgán, ktorý zastupuje ľudí aj v oblasti investícií, sa rokuje na tej istej úrovni, ako sa príjmať rozhodnutia a tiež spolufinancovanie musí byť zaistené aj do budúcna. 42 to môže nastúpiť na autobus a prepraviť sa do Sofie, ale nemá žiadne právomoci, teda je to nevyvážená situácia. To, že tých pravidiel je veľké množstvo, ktoré sa doplňajú ešte aj pravidla z Bruselu. Nie je tu o trojnásobok, podľa mňa ešte viac násobok tých pravidiel. To ma dosť zarazilo. Teda ten zložitý systém regulácií tam je ešte skomplikovaný ďalej. Veľmi pomalý proces eh, je priebehu. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, je, že Kluž ako mesto boli tam zastupcovia aj z inštitúcií, z akademickej obce, z súkromného sektora, aj z verejného sektora. Sa tiež pričeňujú o to, They could attract new companies. We could visit Bosch. Vedeli sme, ako sa tým rozvíja krajina. Napríklad tá firma Bosch, tá sa venuje výskumu nových e, vozidiel bez vodiča a tiež nových mopedov, ktoré tiež fungujú na podom princípe. Ja som to dňa až celkom pochopil. Boli tam aj bicykle, prepojené bicykle. Dúfam však, že na tých bude niekto aspoň riadiť tým sa darí lákať mladých ľudí, majú novú, modernú, progresívnu agendu a bolo tam eh, také množstvo študentov, bolo to také presvedčivé, že tá územná koncentrácia a rozhodnutia, ktoré sa tam prijímajú, naozaj môžu zavážiť. To, to Vďaka tomu e, sa rozvíja aj celé mesto Kluž e, a vzniká nový, e, nový kampus a celkovo to posúva veci vpred v Rumunsku. Teda vidíme, že s tým súvisí aj možnosť čerpať prostriedky, urýchli sa tým aj celý proces, zlepšuje sa tým aj doprava, budujú sa nové cesty s eurofondov Teda videli sme toho naozaj veľa. Myslím, že bolo veľmi rozumné, že sme mali možnosť vycestovať. Ešte som nevidel správu presne, neviem, či som si to iba nevšimol. Toto hovorím len tak z hlavy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali správu. Správu máte na stole, kolega. Dobre, ja som len práve vošiel do sály. Ja som hlasoval od 8.30 vo výbore EKON, prosím pekne. Nemal som čas pozrieť si dokumenty na stole. Myslím si, že celkovo to bola veľmi dobrá e, cesta. Ďakujem pekne, pani Krell. E, Ďakujem pekne. Ale veľmi stručne. A ja som vnímala túto cestu ako veľmi zaujímavú. Neboli sme v hlavnom meste, tentokrát boli sme v regióne. Mali sme možnosť stretnúť sa aj s komunálnymi e, politikmi to, čo povedal Lambert, e, plne podporujem. Ale ešte jeden poznatok mám. A to ma trošku primel k zamysleniu sa. E, v Európskom parlamente pracujeme spoločne, venujeme sa tematicky veciam, bez na politickú príslušnosť a príslušnosť. Nie vždy sa to darí, ale väčšinou áno. A tu vo výbore regii možno sa to darí ešte o niečo viac než inde, ale v regióne Kluž, keď súčasná vláda so svojimi ministrami sa stretne s regionálnymi, komunálnymi politikmi, ktorí boli kedysi predsedmi vlády, dajme tomu, a keď sa začnú navzájom obviňovať z veci, kto je vinný na tom, že implementácia nefunguje, to je naozaj podľa mňa neveľmi veľmi užitočné. A tiež to podľa mňa dokazuje, Isté, že my nemôžeme nikomu rozdávať rady, ale pomohlo by, ak by sa aspoň snažili intenzívnejšie zem komunikovať, tým by nestracali potenciál regiónu eh, s prostriedkami, ktoré dávame my k dispozícii a ktoré sa často v Rumunsku spravujú veľmi centrálne, ale to je ich rozhodnutie. Myslím, že by to fungovalo lepšie. Možno by sa to mohlo spomenúť, aspoň tá ukokrajová, aj v správe prípadne. Nebolo by to na škodu. Ďakujeme. Pán pán Miltenburg. Ďakujem. Ja by som sa chcel tiež poďakovať sekretariátu, ale aj pánovi Danielovi Budovi a jeho týmu, Lorencovi Kláre, aj miestnym asistentom a tiež Bogdanovi Hagovi ako nášmu poradcovi pre politickú oblasť za Rumunsko. Myslím, že nám veľmi pomohli absolvovať veľmi zaujímavý program. Pre mňa to bolo naozaj Eh, veľkým eh, poznatkom, otvorilo mi to oči doslova, ako sme vďaka obrovským prostriedkom dokázali rozvíjať mesto Kluž. Podľa mňa je škoda, že pani Giuffrida ako spravodajkyňa nebola prítomná. To sa totiž ukázalo priamo na mieste, aké potrebné sú štruktúralne reformy v akékoľvek podobe na trhu práce, ale tiež ako zaistiť správny systém eh, riadenia a tiež aké je dôležité zaistiť zdravé investičné prostredie. A tiež je dôležité, aby sa rozhodovanie posunulo bližšie k občanom. A tu vidíme, ako dopadne, keď sa všetko príjma na centrálnej úrovni. Tento centralizovaný systém podľa mňa často vykazuje známky nekompetentnosti, ak si to môžem dovoliť takto povedať. Nie je ochotný prijať reformy a má to negatívne dopady taktiež na mieru absorpcie európskych prostriedkov. Pre mňa teda to naozaj ehm, bolo veľmi prínosné, otvorilo mi to oči. Podľa mňa by sme na to mali ešte nadviazať. Musím sa priznať, že dnes popoludne cestujem opäť do Klúžu. Nejde tu len o to, že každých pár rokov vycestujeme do regiónu, musíme to aj monitorovať aj následne a tiež sa to musíme snažiť zohľadiť aj v našich správach. Teda spolieham sa na to, že pani Krelza SAD tiež bude správe zohľadňovať aj e, pozíciu zaostávajúcich regiónov. Ďakujem pekne ešte raz všetkým. Myslím, že táto misia bola veľmi úspešná. Ďakujeme. Pani Vana, ďakujem aj ja veľmi stručne. Môžem v podstate podporiť všetko to, čo povedali kolegovia, najmä pani kolegyňa Krel. Pre mňa tam bolo ešte niečo ďalšie, čo ešte kolegovia nespomenuli a síce, aká veľká je priepasť medzi programami a cieľmi EU 2020, teda politickými cieľmi, ktoré si Európska únia stanovila a na ktoré má byť e, napojená celá škála štrukturálnych fondov. Príkladom by mohlo byť e, aj to, ako sa rozsiahlo budujú dielnice v Rumunsku a pritom zároveň e, sa zanedbáva železnica nebolo možné eh, viesť eh, o tom ani politickú diskusiu, žiaľ, a to bola podľa mňa veľká škoda, pretože EU 2020 a ciele s tým súvisiace sú veľmi podstatné a významné. A neobjavujú sa preto v programoch. Videli sme tak, či tak eh, prevažne programy z predchádzajúceho obdobia 2007 až 2013. Teda, tak by som to povedala, že to malo len akúsi obmedzenú hodnotu a to, čo už kolegovia povedali, k administratívnym štruktúram to plne podporujem. Že nie sú úplne optimálne. Pán Buda, prosím veľmi stručne. Ďakujem pekne. Chcel by som sa aj ja poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto cesty v regióne Kluž. Pre náš región bola táto cesta veľmi významná, pretože sme mohli možnosť vymeniť si skúsenosti. Tiež sme tým vniesli nové svetlo, ktoré sa takto upriamuje na problémy, s ktorými sa potýkame. Snažíme sa všemožne rozvíjať tento región. Ešte raz srdečná ďaká všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme, ďakujeme za tieto informácie. Je dôležité vyvodzovať aj závery po našich cestách. Ďalej druhá cesta, tá prebehla do Sofie úplne na konci oktobra. Chcel by niekto priblížiť e, svoje dojmy? Pani Krel? Ďakujem. Chcela by som sa vám poďakovať, pani predsednička, za to, že ste sa zorganizovali, že ste nám to umožnili. Pre mňa bolo veľmi zaujímavé pozrieť si tieto projekty z oboch e, období, programových období. Okrem toho sme sa tiež dozvedeli niečo o tom, ako e, sa pripravuje bulharské predsedníctvo. Už včera sme o tom vo výbore tiež hovorili. Myslím si, že bulharská vláda naozaj bude venovať veľkú pozornosť aj koheznej politike a myslím, že v mnohých aspektoch budeme mať silného partnera a podarí sa nám veci posunúť vpred z hľadiska budúcnosti politiky súdržnosti. Pre mňa bolo tiež zaujímavé, že v Bulharsku, v hlavnom meste najmä, ale aj inde, je ešte eh, mnoho kultúrneho bohatstva, ktoré je schované a keď sa dopravné alebo stavebné projekty vykonávajú, e, musí sa nechať priestor aj archeológom, za každým. Pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, to, čo sme sa dozvedeli, e, čo sa presadilo aj v rámci Omnibusu, že všetky tieto projekty v oblasti archeológie a kultúrneho dedictva, že e, sú tie náklady pod úrovňou 10 miliónov. Pre mňa to bolo zaujímavé, pretože podľa mňa to potvrdzuje to, že tá hranica, maximálna hranica bola stanovená správne v omnibuse. Ešte raz srdečná vďaka. Myslím, že to bolo veľmi dobre zorganizované. Dokonca aj počasie nám veľmi dobre vyšlo, aj keď bola trochu zima. Ale bola to naozaj veľmi zaujímavá cesta vo všetkých aspektoch. Ďakujeme pekne, pán van Miltenburg. Ďakujem. Plne súhlasím s pani Krell Chcel by som sa tiež poďakovať vám aj sekretariátu za túto cestu. Aj táto bola veľmi zaujímavá. Plne súhlasím s tým, čo povedala Konstance. Chcel by som ešte možno dodať jednu vec a síce správa by sa mohla možno osobitne menovať aj Mm, doprave a to by sme mohli možno sprístupniť túto časť o doprave aj kolegom z výboru TRAN. Tam sa tiež o tom intenzívne diskutuje, ja som tiež vo výbore TRAN členom, tam sa diskutuje o tom, ako zaistiť zosúladenie cieľov kohézie a taktiež cieľov v oblasti infraštruktúry. Myslím, že sme videli veľmi e, dôležitý príklad e, metra v Sofii, ktorý bol veľkým mm, a veľmi cenným poznatkom. Mali by sme to teda sprístupniť aj kolegom z výboru TRAN. Ja urobím všetko preto, aby som eh, bol možno ja týmto sprostredkovateľom. Ďakujeme. Ak dovolíte, aj ja by som sa stručne vyjadrila k tejto ceste. Chcela by som sa aj ja poďakovať sekretariátu a všetkým kolegom, ktorí prišli do Bulharska. Nebolo to jednoduché, počas letu bola búrka, ehm, počasie bolo veľmi chladné, ale ďakujem za to ešte raz, že ste prišli, že ste sa zúčastnili všetkých stretnutí. Absolvovali sme stretnutia e, e, s predsedom vlády, e, potom aj s zastupcami miestných regionálnych samozpráv v otázkach operačných programov. Taktiež prebehol veľmi plodný dialog v posledný deň o aktuálnom období implementácie a tiež sme videli niektoré pozitívne príklady využívania finančných nástrojov v Bulharsku čo je tak trošku novinka pre našu krajinu. Chceli sme sa o to podeliť, ukázať to a tiež eh, si overiť, ako to príjemu poslanci Európskeho parlamentu. Myslím si, že obe delegácie boli pre náš výbor veľmi významné, pretože tieto dve krajiny sú veľmi úzko prepojené s podporou politiky súdržnosti. A preto bolo dôležité oboznámiť sa s tým, ako funguje politika súdržnosti v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých členských štátoch, aj s rôznymi problémami, ktoré to obnáša. Dúfam, že nám to v práci pomôže, najmä z hľadiska budúcnosti politiky súdržnosti, ak nie sú žiadne ďalšie vyjadrenia kolegov, ďakujem Očakávame správu aj z cesty do Bulharska. Už máme eh, k dispozícii správu o ceste do Rumunska, to už máme, dobre. Um, now... A teraz, ak dovolíte, ešte by som na chvíľku pozmenila program. Včera sa rozhodlo, pán Fan Nistvaroy sa na to pýtal pri schváľovaní programu Dala by som slovo našim kolegom z Grécka, aby vysvetlili situáciu po záplavách v Grécku. Nebudeme otvárať diskusiu. Bude možnosť to prediskutovať ešte neskôr a tiež na schôdzi koordinátorov prejednáme aj možnosť vytvoriť a napísať otázku na odpovedanie do plena. Pán Papadimolis a pani Spiraky teda dostanú slovo Prosím, láskavo, stručne. Máme totiž veľmi nabitý program na dopoludnejšiu časť schôdze. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí jednomyselne súhlasili s tým, aby sme venovali trochu času tejto téme v našom výbore. Predkladám to v mene eh, našej skupiny. Eh, pani Spirak Arlaky a pán Van Roy za EPP to tiež podporujú. Pred týždňom došlo k hroznej prírodnej katastrofe. E, k niečomu takému dochádza naozaj raz za 50 rokov. Zasahlo to našu krajinu, Grécko, najmä región Atiky. Tam je veľká chudoba. A samozrejme, to je ľudský, veľká tragédia. Vieme, že aspoň 22 ľudí prišlo o život a tiež e, to má obrovské dopady aj e, na zdravie. Vláda už príjma opatrenia na podporu ľudí, ktorí boli postihnutí týmito záplavami, tak aby pokiaľ možno sa prijali nejaké zmierňujúce opatrenia a aby sme implementovali protizáplavové opatrenia. Zaznamenali sme obrovskú vlnu solidarity zo všetkých strán greckej spoločnosti. Ja by som chcel navrhnúť výboru, aby na schôdzi koordinátorov, ktoré pre, ktorá prebehne ešte deň dopoludne, aby všetky politické skupiny podporili návrh, ktorý predložíte pani predsedníčka, a síce, že sa napíše otázka na písne zodpovedanie do pléna, aby sme o tom mohli pohovoriť tak ako tomu bolo aj v prípade Portugalska, keď sme prejavili európsku solidaritu e, miestnym obyvateľom, aby sme to robili aj týmto gréckým obyvateľom. A ďalej druhá vec, aby sme požiadali v mene parlamentu komisiu, aby využila všetky marže, ktoré sú k dispozícii, tak aby sa solidarita mohla prejaviť aj v praxi finančnými prostriedkami, humanitárnou pomocou, aby v týchto ťažkých časoch, e, v časoch tejto naozaj hroznej ľudskej tragédie sme mohli poskytnúť pomoc obyvateľom Grécka, tak ako sa to ponúklo aj iným obyvateľom Európy v prípade takýchto katastrof. Pani Spiraky, ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom vo výbore za takúto obrovskú podporu, ktorú ponúkajú našim gréckým spoluobčanom. Kolega Papadimulis, podpredseda parlamentu, už v podstate popísal situáciu v Grécku. Nebudem teda hovoriť veľmi dlho. Situácia je naozaj veľmi zložitá. Začala by som tým, e, že táto hrozná katastrofa si vyžiadala zatiaľ 22 obetí, a pričom tento počet sa môže ešte zvýšiť. Okrem toho e, sa museli rodiny vysťahovať, presídliť, ovplyvnilo to aj podnikanie, Taktiež došlo ku škodám, ktoré sa čas, ťažko len dajú vyčísliť. Taktiež boli poškodené e, zredne infraštruktúry, taktiež vodovodné potrubie. To znamená, že ľudia nemajú prístup k čistej pitnej vode, e, stratili prístup taktiež k elektrine, elektrina je odstavená. E, viacero regionov je postihnutých, pričom ide o jedný z najchudobnejších regiónov V mene e, skupiny EPP plne podporujem váš návrh na predloženie ústnej pozmiacej, pardon, ústnej otázky e, do pléna na budúce. Dúfam, že sa to podarí presadiť ešte v novembrovej plenárke, mini plenárke tu v Bruseli. Tiež by sme mali vyzvať komisiu, aby e, sa postaralo o to, že komisia tiež poskytne finančnú podporu, tak aby Grécko mohlo využiť túto obrovskú podporu a solidaritu, ktorá sa prejavuje. A tiež chcem vyzvať, aby sa hľadali aj ďalšie možnosti finančnej podpory pre Grécko, okrem Fondu Solidarity, tak ako tomu bolo v minulosti v prípade Talianska. Chcela by som tiež, aby sme s kolegami prejednali aj možnosť e, vyzvania komisie, aby sa zmenili pravidlá vo Fonde Solidarity tak, aby v krajinách, kde dôjde k poklesu HDP, aby bolo jednoduchšie dostať sa k tomuto fondu v prípade prírodnej katastrofy. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým kolegom, všetkým členom výboru, aj ostatným poslancom za ich prejavy solidarity. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o program zasadnutia koordinátorov, tam je návrh, pokiaľ ide o možné ústne otázky a takisto aj diskusia na pléne ale chcel by som povedať, že táto vý, tento výbor sa rozhodol a máme aj schválenie z pléna, že všetky členské štáty môžu využívať časť štruktúrálnych fondov, pokiaľ ide o reakciu na situácie po prírodných katastrofách. Toto bolo naše rozhodnutie a očakávame, že aj grécka vláda využije túto možnosť, ktorá je otvorená pre všetky členské štáty a dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie. Skutočne vyjadrujem svoju plnú solidaritu s ľuďmi v Aténách a v Grécku a nám všetkým je to skutočne ľúto, že prišli ľudia o život a dúfam, že Grécko sa čoskoro z tejto tragédie zotaví. Ďakujem veľmi pekne. Dobre, takže teraz budeme pokračovať s hlasovaním. Prepačte, veľmi sa ospravedlňujem. Nepočujeme rečníka, pretože nehovorí do mikrofónu. Nepočujeme, bohužiaľ. Chcela by som... Môžem ho- sa vyjadriť, hovorí pani predsedníčka. E, jediný, jediný rozdiel medzi vami a kolegami, ktorí sa už vyjadrili, je ten, že oni to spomenuli, oni zaslali e, správy, prihlásili sa, zhovárali sa s politickými skupinami a požiadali o tento rečnícky čas, preto som im ja dala čas. Prepačte, ja žiadam o slovo. Teraz dostanete slovo. Veď vám dávam slovo, nech sa páči, keď ma počujete, tak môžete hovoriť. Tie záplavy v Atike v Grécku, ktoré viedli k tomu, že 21 ľudí zomrelo a takisto sú tu veľké škody na majetku. To je vlastne výsledkom kriminality a vlastne tí, ktorí sú zodpovední za toto, sú vlády ako aj miestna administratíva, pretože grécka vláda povedala, že neposkytne 100% kompenzáciu tým, ktorí majú takéto škody na majetku, ktoré zapričinili záplavy a niekedy e, treba povedať, že autá sa vznášali na vode a zničili dom. Komunistická strana, teda grécky komunisti, sa snažia urobiť všetko preto, aby tieto nespravodlivé limity pokiaľ ide o využívanie soli- fondu Solidarity, pokiaľ ide o Grécko. Chceli by sme teda urobiť všetko preto, aby toto neférové rozhodnutie e, nekompenzovať tých, ktorí majú takéto újmy a škody, aby sa toto e, zrušilo. My apelujeme na e, to, aby E, výbor regionálneho rozvoja sa na plene spýtal formou otázky verejne, aby sa poukázalo na tieto problémy, ktoré súvisia s Fondom Solidarity, aby sa to vyriešilo. A takisto by sme sa chceli uistiť, aby Európsky regionálny fond skutočne bol daný k dispozícii Grécku, aby sa mohli urobiť kompenzácie. Počuli sme tu vyjadrenia Solidarity, Počuli sme tu síce pekné slova, ale treba povedať, že na pléne si to vyžaduje diskusiu na to, aby sa urobili konkrétne rozhodnutia. Nepotrebujeme iba slova. Grécka komunistická strana chce podporiť niečo také, čo by mohlo viesť k skutočným rozhodnutiam, ktoré skutočne zavážia v pomoci tým, ktorí prišli k újme a, škod a škodám. Ďakujem veľmi pekne. Zopakujem ešte raz, že koordinátori tohto výboru REGI budú dnes hovoriť o možnosti ústnej otázky a rozpravy na pléne a už sme všetci vyjadrili našu podporu gréckým občanom a my využijeme všetky právne možnosti, ktoré máme na to, aby sme podporili občanov Atén a regiónov, ktorí sa e, dostali do takéto ťažkej situácie po prírodnej katastrofe. Takže ešte raz vyjadrujeme našu plnú mieru podpory greckým občanom. Teraz teda budeme pokračovať v našom programe a máme na programe hlasovanie. Začneme so správou pána Kocolína, pokiaľ ide o implementáciu európsko, európsko-unijných makroregionálnych stratégií. Nech sa páči, pani Brez by sa chcela vyjadriť. Ja sa chcem ospravedlniť, pán Kocolíno, sa teda ospravedlňuje, má urgentnú naliehavú, naliehavý problém, musel opustiť, ale chcel sa prostredníctvom mňa teda takýmto spôsobom ospravedlniť. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my a teda budeme pokračovať s hlasovaním a začneme hneď eh, s pozmeňujúcim návrhom 20. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté.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 48 z Envy, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa Ospravedlňujem sa, hovorí pani predsednička, musíme hlasovať všetky envy návrhy. 48 sme už odhlasovali, 50. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže prejdeme ku kompromisu 9. Kto je za? Kto je proti? zdržali sa, prijaté. Prejdeme k pozmenujúcemu návrhu NV 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, prijaté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 proti, zdržali sa, zamietnuté. NV25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. NV26 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 102. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 103 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. Poďme si návrh 117, 117 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120, 118, pardon. Ústna otázka, pardon, spomenuli sa ústny pozmeňujúci návrh. Je tu nejaká pripomienka, pokiaľ je ústny pozmeňujúci návrh? Nie je. Takže hlasujme o ústnom pozmeňujúcom návrhu. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Pozmeňujúci návrh 130 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 135 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, prijaté. 140 za, proti, zdržali sa prijaté. 143, je to správne? Áno? Dobre, za, proti, zdržali sa prijaté. 145 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 26, áno, 26, priamo 26 ideme, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 153 za. Pardon, tam je ústny pozmeňujúci návrh, ospravedlňujem sa. Nejaké výhrady, pripomienky? Nie. Dobre. Takže 153 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 1 k úvodných ustanovení za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijaté prijaté. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 12 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13, ústno ústny pozmeňujúci návrh, nejaké pripomienky? Nie, takže hlasujme spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz NV5 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz finálne hlasovanie o správe, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Správa je prijatá. Gratulujem. Pán Kocolíno. Ďakujem. Ďalším hlasovaním je hlasovanie o správe stanovisko pána Hetmana, Krištofa Hetmana o správe o európskych solidárnych Eh, o európskych zboroch Solidarity. Máte k tomu niečo povedať, pán Hetman? Nie, takže ďakujeme pekne, môžeme hneď prejsť k hlasovaniu samotnému a začneme s kompromisom 15. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijaté Pozmeňujúci návrh 98 za, proti 98 za, proti zamietnuté. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 102, kto je za, kto je proti, zdržali sa, pri, zamietnuté, pozmeňujúci návrh 103, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 104. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Myslím, že to je zamietnuté, ale musíme si to overiť. Elektronicky to overíme. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 104. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijaté. 108 za, proti, zdržali sa, prijaté. 109 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 114 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozme si návrh 125 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 27, 23, pardon, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmite návrh 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa prijaté. 137 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 141 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 26, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 144, za, proti, zdržali sa, overme. 144, elektronická kontrola, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 145. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146 za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si to overiť? 146 elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 147 za, proti, zdržali sa, prijaté. 149 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 148 to vypadáva. Takže hlasujme o 148. Kto je za, kto je proti, držali sa zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 152 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 157, to je za, to je proti, zdržali sa, prijaté. 158 za, proti, zdržali sa, prijaté. 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 160 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci na 12 za, proti, držali sa, myslím, že to je prijaté. Chcete si overiť 12? Dobre, overme si elektronicky. The vote is closed. Koniec hlasovania. Návrh prijatý väčšinou jedného hlasu. 162, kto je za, kto je proti? kto sa zdržal, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 163 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 164, toto bolo stiahnuté, tento návrh. Ideme na kompromis číslo 28. Kompromis 28, kto je za, proti, Zdržali sa? Overíme si tento kompromis. Takže kompromis 28, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. The vote is closed. No, I'm sorry. They closed the... Takže hlasovanie, prepačte, omylom sme ho zatvorili, ale ešte sme to e, nespravili, takže si to zopakujeme, prepačte. bola tam e, chybička, zastavili sme to skôr, než sme mali, takže ešte raz, 28, otváram elektronické hlasovanie. Now the vote is closed. Teraz koniec hlasovania a návrh bol zamietnutý. Ak tento návrh bol zamietnutý, znamená to... We vote on the two Budeme hlasovať o dvoch e, vyškrtnutiach. To najprv. Návrh 165. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 166 za. Pardon, tento odpadáva, takže o tom hlasovať nebudeme. Návrh 14. Kto je za? 14. Pozmeňovací návrh číslo 14. E, kompromis sme neakceptovali, takže hlasujeme o tom texte. Takže návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa. Návrh bol prijatý. Chcete si to overiť? Môžeme si tento návrh overiť elektronicky. The vote is closed. Koniec hlasovania. Návrh bol prijatý. 167. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 168 za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že tiež zamietnutý. Kompromis 29 Chcete si overiť e, predchádzajúci návrh 168 elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol e, prijatý väčšinou jedného hlasu. Compromise 29. Who is in... 29 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 171 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 172 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 173 za, proti, zdržali sa. Návrh prijatý. 1 teda tento ďalší odpadáva, ideme na 175, za, proti, zdržali sa, prijatý. 1,76 e, e, za, proti, zdržali sa, prijat, zamietnutý. 177 za, proti, zdržali sa, prijatý. 178 za, proti, zdržali sa, prijatý. 179 za, proti, zdržali sa, prijatý. 180 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 30 za, proti, zdržali sa, prijatí. 184, 184 za, proti, zdržali sa, prijatí. To, čo si chceme overiť, Uverujeme návrh číslo 184, elektronicky otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 31 kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 32. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 190. Za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že toto návrh bol zamietnutý. 191 za, proti, zdržali sa, prijatý. 192 za, proti, zdržali sa, prijatý. 193 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 194 za, proti, zdržali sa, prijatý. 195 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 198 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 199, ten je identický ako predchádzajúci návrh, ten sme zavr- zamietli, 200 odpadáva, takže nie, 200, o tom hlasujem za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 201 za, proti, zdržali sa, prijatý, 202 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 203 za, proti, zdržali sa, prijatí. 204 za, proti, zdržali sa, prijatí. 205 za, proti, zdržali sa, prijatí. 206 za, proti, zdržali sa, prijatí. 207 za, proti, zdržali sa, prijatí. 208 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 37 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 17 za, proti, zdržali sa. Prosím vás, poriadne hlasujte. Za, proti, zdržali sa. Návrh zamietnutý. Chcete si to overiť? Môžeme si overiť 17. Elektronické overovanie otváram. They are asking for the check. No, there was no. Please, isn't the first. Prepačte, treba uh, si vypýtať overenie zo strany nejakých uh, poradcov. Naposledy, naposledy to akceptujeme, že nejakí poradcovia vám radi, aby ste si vypýtali toto. Nie je to v poriadku. Vy si to môžete toto vypýtať, ale nejaký poradcovia to ozaj nie. Takže ja neakceptujem túto žiadosť zo strany poradcov, ale členov tých akceptujem. A poprosím všetkých poradcov, aby boli ticho, už to e, neopakovali. Nerada počujem, že toto sa deje, je mi to ľúto. Takže poprosím vás, dávajte si na takéto veci pozor a hovoríme si elektronicky číslo 17 kvôli tomu, čo hovorí EPP. Takže elektronické hlasovanie otváram. The vote is closed. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Návrh 210. Za. Proti zdržali sa, zamietnuté. 211 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 212 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa, návrh e, prijatý. Návrh 217 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 218 za, proti, zdržali sa, prijatí. 219 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 34 za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh 221 za, proti, zdržali sa, prijatí. 222 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 35 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 2, 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 2, 2, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 2, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 2, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 2, 8, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 2, 9, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 0, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 1, za, proti, zdržali sa, za, prijatý, pardon, toto si overíme, čiže 231 overujeme elektronicky, otváram hlasovanie. 231, 231. The vote is closed. Koniec hlasovania, návrh bol zamietnutý. Ďakujem pekne. 232 za Can we show the results? Not now, but you can read it out. It was six in favour, 30 against, and zero abstentions. It, uh, we had six... In... 6 hlasovalo za, 30 proti a nikto sa nezdržal v tomto prípade. Ja som išla veľmi e, rýchlo, príliš rýchlo, takže sa ospravedlňujem za chybu. Návrh 2, 3, 2. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 233 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 4 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 5 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 6 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 2, 3, 8 za, proti, zdržali sa, zametnutí. 239 za, proti, zdržali sa, 24 240 za, proti, zdržali sa, zametnutí. Úvodné ustanovenie číslo 20 za, proti, zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, zametnutý návrh. Kompromis, toto si chcete overiť. 21. Bolo to jasné, ale v poriadku overíme si číslo 21. Elektronické hlasovanie, ktoré otváram. The vote is closed. Konec hlasovania. Vidíte ten výsledok? Dobre. Ďakujem pekne. Ďalej kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis, pardon, návrh 45. Návrh 45, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 51, za, kto je za 51, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8, za, proti, zdržali sa, prijatý Návrh 54 za, proti, zdržali sa, prijatý. 55 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 56 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 59 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté. Môžeme si to overiť. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 10. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 11. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 65. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. To si chcete overiť. Môžeme si overiť 65. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý, prepačte, spravil som chybu. Ďalej, 13, kompromis 13, to je za, proti, e, zdržali sa. Prepačte, bola to chyba. Na kompromis číslo 12 za, proti, zdržali sa. E, prijaté teraz 13 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Ďalej. 36 Komoru 36 e, pro, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 71 za, proti, zdržali sa, prijatý. 72 za, proti, zdržali sa, prijatý. 73 hlasovanie počas, na základe žiadosti Máme dve časti. E, 73 čas prvá, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Návrh prijatý. Druhá časť. 73 za, proti, zdržali sa. A no, myslím, že toto návrh bol prijatý. Overíme si to. Overíme si druhú časť 73. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania a návrh bol zamietnutý. Návrh číslo 74, kto je za, proti, zdržali sa, návrh bol zamietnutý. 75 za, proti, zdržali sa, prijatý. 76 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 80 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 81 za, proti, zdržali sa, prijatý. 82 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 83 za, proti, zdržali sa, prijatý. 84 za, proti, zdržali sa, prijatý. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 86 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 87 za, proti, zdržali sa, um, prijatí. A teraz ideme na konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ja, yes, I know. Konec hlasovania. A tento návrh bol prijatý. Alebo stanovisko bolo prijaté ako také. As we are late. Keďže máme časový skls, Trošku sme sa držali na začiatku schôdze, máme veľké meškanie aj e, z hľadiska naplánovaného stretnutia s komisárom Oettingerom navrhujem, aby sme e, prizvali teraz pána Oettingera. On je veľmi zanepráznený a i hneď potom budem hlasovať o stanovisku pani Maletič. Vyhovuje to všetkým? Dobre. Ďakujem pekne všetkým za, za pochopenie. Vyzývame teraz e, aby prišiel medzi nás pán komisár Ettinger. Uh, dear colleagues, allow me to introduce you uh, and welcome on behalf of the whole Ďakujem pekne v mene celého výboru. Vítame pána Jotingera medzi nami. Prosím, láskavo sa utíšte. Excuse me, may I ask you to have Prosím, láskavo, ak sa chcete rozprávať, tak sa rozprávate mimo sály, aby ste nerušili priebeh schôdze. Považujeme za veľmi významné možnosť stretnúť sa s pánom komisárom Oettingerom, pretože ideme prejednať budúcnosť politiky súdržnosti, taktiež časový rámec a finančného rámca v Európskom parlamente, taktiež mnoho tém, ktoré súvisia s rozpočtom EÚ. E, toto prejednávame naš výbor a preto sme považovali za dôležité pozvať pána komisára. Ďakujeme pekne za to, že ste si našli čas. S veľkým napätím teraz čakáme na vašu prezentáciu. Viem, že ste veľmi zaneprázdnení. Pokúsime sa to absolvovať čo najrychlejšie. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, Chcem sa poďakovať za to, že mám možnosť stretnúť sa s vašim výborom. Ďalší rozvoj e, európskych prostriedkov e, v rozpočte, taktiež naša rozpočtová stratégia. Toto si chceme spolu prediskutovať. Ja nemám záujem sa tejto téme venovať len dnes, e, ale chcem využiť aj najbližšie mesiace na to, aby sme sa mali možnosť porozprávať podrobne o budúcej podobe politiky súdržnosti v EÚ. To sa týka jednotlivých politických skupín. Stručne k rozpočtu e, na budúci rok. V sobotu ráno, v skorých hodinách, okolo 4. hodiny ráno, sme to spolu s výborom pre rozpočet a s radou schválili. Snažili sme sa o to, aby v budúcom roku z hľadiska platieb, aby sme mali dostatočný priestor na to, aby všetky faktúry, ktoré sú v sektore kohézie, aby sa mohli uhradiť. Naďalej máme problém v tom, že rozpočet a rozpočtový rámec na roky 2014 až 2020 bol odsúhlasený veľmi neskoro až v decembri 2013. Tak eh, ten rozvoj sa po rozbiehal veľmi pomaličky. Máme naďalej ešte stále dosť značné omeškania v čerpaní prostriedkov a preto sme v roku 2017 k rozpočtu mali pozmeňací návrh, aby sa viacero miliárd, ktoré sa nebudú potrebovať z hľadiska platieb v tomto roku, aby sa vrátili. O to dôležitejšie pre mňa bolo navýšenie v ďalšom roku. Urobím všetko preto, aby ten vývoj, ktorý sme znamenali v rokoch 2013, 2014-2015 aby podľa možností sa neopakoval na konci tohto rozpočtového rámca v rokoch 2019-2021, aby sa to naozaj podarilo nezopakovať. Dlho tu bolo také riziko, že ehm, by sa tá vlna mohla ešte dokonca zväčšiť. Už pracujeme na rámci na obdobie po roku 2020 poznáte náš reflexný dokument, tam sa vedujeme rôznym otázkam, aké to teda obnáša problémy. V rozpočtovom rámci na budúce desaťročie máme dve medzery, ktoré ste za spomenutie. Jedna medzera sa týka príjmov, pretože keď Briti odídu, budú nám chýbať po prechodnom období značné sumy v štrukturálnych prosiedkoch, ale aj každoročne 10 až 12, ba dokonca 12 až 14 miliard eur to bude. To je suma, ktorá nám bude chýbať v rozpočte. A tiež e, je medzera vo výdavkoch, pretože aj vo vašom parlamente sa intenzívne diskutuje o nových úlohách, ktoré buď vôbec nie sú zohľadnené, alebo nie sú zohľadnené natoľko, ako sa to predpokladalo medzi rokmi 2011 až 2013, hľadiska štruktúry viacročného finančného rámca. Spomeniem možno utečeneckú otázku, migráciu, ďalej otázka ochrany hraníc, kontroly hraníc. Spomínam úlohy, ktoré budú musieť byť predmetom prehlbenej spolupráce z hľadiska rozvojovej pomoci alebo mm, pomoc utečencom v Turecku a tiež otázka e, obraného výskumu, obrany ako takej. Keď chceme ostraniť tieto dve medzery, tak e, sa musíme dopracovať k stratégii a tiež si to bude vyžadovať e, rozsiahle rokovania. My sa teraz snažíme venovať tomu, ako zaistiť eh, osranie tej medzery z Brexitu, teda na 50% to chceme dosiahnuť úsporami, presunmi v rozpočte a z polovice novými peniazmi. Tá druhá medzera, tie nové úlohy, tu chceme odbremeniť členské štáty, ponúkame im absolutórium, teda navrhom, aby aspoň 80% potrebných výdavkov bolo pokrytých novými eh, príspevkami, novými peniazmi a maximálne 20 by sa potom e, pokrylo presunmi. V súčasnosti e, e, prebiehajú rozsiahle revízie výdavkov, vyhodnocujeme naše programy, snažíme sa pomenovať nedostatky, kde by sme teda mohli dosiahnuť nápravy, úspory, tiež ako zjednodušiť pravidlá, ako zaistiť, aby sa, dajme tomu, zlúčili programy, ktoré v posledných rokoch nie vždy vznikali koherentne a toto je príprava pre náš návrh komisie, e, ktorý sa chystám predložiť v máji Európskemu parlamentu. Ja, ja som veľmi presvedčený tým, čo dosahujeme vďaka politike súdržnosti som jej presvedčeným zástancom. Bez toho, aby som nejako predbiehal tento reformný proces, reflexný proces, už máme rozpracovaných viacero možných variantov rozvoja. Myslím si, že politika súdržnosti v priebehu ďalšieho celého desaťročia bude naďalej zohrávať veľmi významnú úlohu v rozpočtovej politike EÚ a tiež v regionálnej politike EÚ. Pretože robíme pokroky, Ak by sa teraz prerušila politika súdržnosti, tým by sme spochybnili doterajšie výsledky. Neviem, či v roku 50, 2050 ešte bude potreba politiky súdržnosti, ale viem celkom iste, a to zo svojich skúseností z Nemecka, môžem povedať, začali sme v roku 1990 s národnou kohéznou stratégiou, e, kde sa zamerali na rozvoj východných regiónov a bolo to relevantné pre regióny, ktoré sa v roku 1990 stali súčasťou spojeného zjednoteného Nemecka. A to ukázalo, že to prinieslo obrovské výsledky. E, tie um, prekvitajúce um, krajinky, ktoré popisoval Helmut Kohl, sa objavili až o mnoho neskôr, ale už sa prejavili e, veľmi pozitívne náznaky v mnohých metropolách e, východného Nemecka, v Postupíme, v Hale, taktiež v Lipsku. Ja dokonca aj mesto Görlitz vnímam eh, ako mne veľmi blízke. Je to v východnej časti Saska. To bola hranica studenej vojny. Len sa pozrime teraz na nové členské štáty únie, tzv. Aj tie od roku 1990 sa pustili novou cestou. Eh, snažili sa čoraz viac osamostatiť od Moskvy, ale 13 rokov neboli v EÚ. A teraz sú 13 rokov v Európskej únii to znamená, že ten východný grlic v Sliesku v Polsku 13 rokov fungoval bez politiky súdržnosti a teraz 13 rokov funguje s koheznými programami. Bude si to vyžadovať ďalších 13 alebo 20 rokov. Preto som za to, aby ehm, politika súdržnosti mala dosť silné rozpočtové rameno. Ale tak či tak sa nám nepodarí úplne eh, zaobísť sa bez škrtov. Ak eh, počujete niekoho, že prisľubuje navýšenie financovania kohezných programov, tak to nie je celkom čestné. Ja som za to, aby sme presadili eh, malé obhajiteľné škrty, ktoré nejako neohrozia pokračovanie koheznej politiky do budúcna. Ešte uvidíte, že v rade aj na úrovni Európskej rady, e, že sa budú viesť hádky o rozpočtovom rámci. Je viacero členských štátov, nielen jeden či dva členských štát, je ich 6 až 8. Tieto krajiny chcú e, zaviazať komisiu k tomu, aby náš ďalší rozpočtový rámec na úrovni príjmov maximálne bol stanovený na 1% hrubého národného dôchodku. 1% hrubého národného dôchodku. A ja vám otvorene hovorím, že jedným percentom eh, by sme dosiahli taký rozpočtový rámec, eh, ktorý by nebol schopný plniť európske úlohy. Nebolo by sa to dať, eh, nebude sa to dať odfinancovať. Chcem požiadať všetkých kolegov, všetkých vás, aby keď pochádzate z týchto krajín, ktoré sa zasadzujú za tento better spending, teda lepšie nakladanie prostriedkov, oslovte vaše vlády, národné parlamenty, aby sa vyčlenilo eh, o niečo viac než 0,1 na úrovni príjmov. Keď na úrovni výdavkov sú nové úlohy, ktoré sa musí odfinancovať a staré um, výdavky, staré úlohy nechceme nejako ohroziť. Podľa mňa, keď sa pozrieme na migráciu a obranu, ak sa to bude eh, financovať na úkor kohezie, to je podľa mňa nepripustné keď chceme zajistiť integráciu utečencov, ak by sa to malo financovať e, vďaka škrtom v kohezii, to je nepriateľné. To by znamenalo rozkol Európskej únie. Pretože utečenci predovšetkým prichádzajú do krajín, ktoré sa zasadzujú práve za toto lepšie nakladne s prostriedkami. Better spending Švédsko, Dánsko, Holandsko, Rakúsko, Nemecko. A preto na to, aby sme E, nejako zosúladili. Tento rozpor bude si to vyžadovať viac ako 1%. Sú tu potom ďalšie rôzne varianty, ktoré by sme museli predložiť. A v nich by bola relevantná otázka, čo sa udeje, ak sa znižia kohezné prostriedky o 30 A tým pádom by tieto diskusie neboli e, potrebné. Tých 10 alebo 12 e, z hľadiska šortov by nám tým pádom stačilo. A tiež v súčasnosti zastávam predbežný názor, e, že v prípade koheznej politiky je potrebné e, dať ponuku všetkým regiónom vo všetkých členských štátoch EÚ. Musí to tak naďalej platiť, pretože ak budeme vnímať e, len niektoré regióny ako zmluvných partnerov, tak sa znižuje miera ochoty prijímať politiku súdržnosti ako svoju. A celkovo sa tým znižuje aj miera priateľnosti politiky súdržnosti ako takej. Čo sa týka pridanej hodnoty, to je podľa mňa to nosné meradlo. Obracam sa na vás, vy ste v tomto smere skúsenejší. Tá pridaná hodnota politiky súdržnosti, ktorá sa ukazuje v regiónoch, v medzi mestských oblastiach, na to musíme upozorňovať verejnosť. V prípade cezraničných projektov to nie je problém prípadne infraštruktúrnych projektov, ktoré sa týkajú 3, 4, 5 či 6 členských štátov, to nie je problém. Ani v prípade e, nástroja Connecting Europe, spájame Európu, tiež nie je problém. Ale dovolte mi opýtať sa tak trošku provokačne. Keď hovoríme o politike súdržnosti, dajme tomu Bulharsku, ak chceme, dajme tomu, zaistiť železničné prepojenie pre medzimestskú dopravu medzi Sofiou a vidieckými okrajovými oblastiami, ak to chceme spolufinancovať z kohezných prostriedkov. Je to pridaná hodnota? Rozpočtová politika by to mohla vnímať tak, že to dokáže zvládnuť Bulharsko samotné. To je možno pravda, ale ani to pravda nie je. Správna hľadiska by to mohlo Bulharsko zvládnuť. Čisto rozpočtovo to však nedokážu zvládnuť. A preto sa otvorene a verejne priznávam k tomu, že chcem presadzovať rozumnú úniu transferov. Ten pojem je dosť nebezpečný. Prvé v krajine, z ktorej e, pochádzam ja a ja sa pritom k tomu priznávam. HDP na obyvateľa v EÚ je v priemere 30 tisíc eur. V Luxemburgu je 90 tisíc eur, v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku je to 42-43 tisíc eur. V Bulharsku je to na úrovni 6500 eur. 6500 a 90 tisíc. Len si vezmite, aké sú to rozdiely a ak to tak bude pretrvávať, tak sa tým úplne zničí Európska únia, európska myšlienka solidarity tiež. Preto musíme zmenšovať tieto rozdiely nie tým, že potlačíme Luxembursko nadol, nie, musíme potiahnuť Bulharsko nahor. A darí sa to. Už poznáme mnoho členských štátov, Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, mohla by som, mohla by som spomenúť aj iné. Tie v priebehu 13 rokov, odkedy sú členmi v e EÚ, vďaka prostriedkom z kohézie, vďaka iným nástrojom, dokázali zvýšiť konkurenceschopnosť svojej ekonomiky. Dosť značne ich HDP na obyvateľa sa výrazne zvýšilo. A tento proces musí pokračovať. V najbližšom desaťročí aspoň ešte jedno desaťročie. Ja to považujem za nevyhnutné. A preto Bulharsko potrebuje kohezné prostriedky a tá pridaná hodnota spočíva aj v projektoch, ktoré prebiehajú iba v samotnej krajine Ja chcem stavať na tom, aby sme túto spoločnú stratégiu od maja budúceho roka spolu s členskými štátmi, ktoré dúfam presvedčíme v rade, aby sme mali prostriedky na to, aby sme dokázali potom z toho zaistiť tú pridanú hodnotu. Keď na európskej úrovni e, sa ukáže, že je to efektívnejšie investovať, e, tak za to treba bojovať. Ešte posledná vec. Ak budeme pokračovať tak ako doteraz, tak rozpočtový rámec a tým aj objem pre kohezné programy v decembri 2020 bude rozhodujúci. Aj to by bolo prineskoro už. Opäť raz, pretože roky 2021-2020 by boli opäť stratené, pretože na ten prechod potrebujeme aspoň rok. Nemôžeme si dovoliť ďalší stratený rok. Keď sa chceme poučiť z chyb z minulosti, tak e, je jedine jediný e, harmonogram prípustný a síce komisia v máji budúceho roka predloží návrh. Samozrejme zohľadní tam aj Brexit, vyhodnotí tam aj proces Bielej knihy e, viazačnému finančnému rámcu a vy začnete v ten istý deň pracovať na ďalšom postupe a rada paralelne je tiež ochotná sa na tam podielať. Ja som v kontakte s bulharským, rakúskym aj rumunským predsedníctvom E, sme teda v úzkom v kontakte a možno by sme mohli ešte pred májom 2019, teda po roku rokovaní, predložiť finančný rámec pre ďalšie 10 ročie a ho odsúhlasiť. A tým by bolo jasné všetkým zúčastneným, aká je situácia. E, výskumníci, komuny, regióny, taktiež um, e, tí, ktorí pôsobia na trhu práce, náš priemysel, všetci by to mali jasno. Bol by to obrovský významný signál dobrej správy veci verejných. Naši priatelia, Briti odchádzajú a zároveň by sme dokázali v takejto veľmi komplexnej téme, v ktorej nepochybne musia prebiehať aj sporné diskusie, boli by sme schopní sa dohodnúť, dopracovať sa k rozpočtovému rámcu na ďalšie ročie. Toľko um, k dnešnému vyjadreniu musím odísť o 10.50, ospravedlňujem sa. Ja mám totiž o 11.00 v Berlemonte ďalšie významné stretnutie. Som k dispozícii kedykoľvek na stretnutie s vami. Vy totiž, tak ako kolegyňa Krecu a kolegyňa Tyson, um, expertami pre kohéziu a tá pridaná hodnota, to stelesňujete vy, prinašate to vy o mnoho lepšie než ktokoľvek iný. Preto vaše spolupôsobenie v rade je pre nás veľmi cenné. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Takže pochopili ste ten rámec, máte teraz informácie k dispozícii a viete, že sme veľmi obmedzení, pokiaľ ide o čas, ktorý máme dnes, takže požiadam koordinátorov za politické skupiny, aby sa prihlásili a požiadam vás, aby ste boli čo možno najstručnejší. Minútka, možno maximálne niečo viac, aby mohol pán Oettinger aj reagovať ako zvyčajne. Ďakujeme pekne za to, že ste tu. Takže považujeme vaše informácie, ako keby to bol náš program. Takže odteraz musíme využívať našu prácu a tie možnosti, ktoré máme v rámci parlamentu, aby sme boli čo možno najkonkrétnejší, pokiaľ ide o tie body, ktoré ste spomenuli, tých 5 scenárov, ktoré ste spomenuli, ale čo ste dnes povedali, je to oveľa konkrétnejšie a vlastne to validuje viaceré spôsoby, ako únia, ako politika súdržnosti môže fungovať a nastavilo to aj otázky o tej pridanej hodnote a o tom, ako by sme mali ďalej v rámci príprav postúpiť. A to, čo my predkladáme formou otázok, tie bloky, mali sme rozhodnutie na pléne pre ďalšie obdobie a čo sme počuli včera, zo strany pána Bresk, Fan Bresku z komisie. Povedali nám, že už sa pripravujeme teda na efektívnejšie, zjednodušenejšie lepšie kontrolovanej politiky súdržnosti, čo potrebujeme do budúcnosti a čo sa teda môžeme vzdať. Takže mali by sme postupovať takto v tomto výbore aj v najbližších mesiacoch na to, aby keď tu bude teda tá možnosť, tak ako ste povedali, v rámci toho vášho rámca, aby sme sa potom, potom rozbehli a po... Ja som skutočne pozitívny v tejto oblasti, pretože počúvam komisiu, aj dnes, tento týždeň sme ich počuli, hovoríte, že pripravujete sa článok za článkom a takisto aj radu vo všeobecných záležitostiach, Minulý týždeň sa dohodli na texte, ktorý bol pripravený predtým s malckým predsedníctvom a ak si to prečítate, tak tam sú presne tie isté slova, ako to, čo povedal dnes pán komisár, validujúc teda tú politiku súdržnosti. A to neznamená, že tu nie sú nejaké e, problémy, pokiaľ by sme nejako začali neskôr. Neurobme teda tú istú chybu, neopakujme chyby a sústreďme sa na tie kľúčové veci, pokiaľ ide o štrukturovanie tej budúcnosti viazačného finančného rámca. Máme tu aj Jana Olbrichta, ktorý síce sedí po mojej lavici, ale povedal by som, že je skôr taká, taký stred. My sme teda tými, ktorí môžu túto rýchlosť nabrať, ktorú ste vy chceli. Pani Krel za socialistov. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár, veľmi sa teším že som mohla si vypočuť vaše slova, pretože vlastne tie princípy, ktoré ste spomenuli, v plnej miere podporujem. Dúfam, že budete úspešní aj u nás v Nemecku, v tom zmysle, aby sme to zvládli, aby sme viac než percento vyčlenili pre rozpočet, pre politiku súdržnosti. Je to dôležité, pretože ak by sme mali iba 15-percentné škrty v oblasti tejto politiky súdržnosti, už by to znamenalo, že by tu bolo veľmi otázne, či je vôbec možné všetky regióny naďalej podporovať. Takže máme záujem na tom, a to z dobrých dôvodov, aby všetky regióny skutočne mali účasť na politiky súdržnosti. Vy ste to sami odôvodnili. A z toho vlastne vyvstáva jedna otázka pre mňa možno som bola už príliš dlho vo, vo výbore pre rozpočet. Hovorili ste tu o otázke možného nového systému vlastných príjmov, o tom ste nehovorili. Sú tu teda možno nejaké iné e, veci, kde by sa nové finančné e, prostriedky dali pre rozpočet získať. Ja by som chcel povedať, chcela povedať, že náš výbor je skutočne pripravený pracovať veľmi tvrdo na tom, aby sme s tým časovým harmonogramom boli v súhľade, aby tie prvé trialógy boli pripravené už pred majom 2019 to však znamená aj to, že to nariadenie, pokiaľ ide o právny rámec politiky súdržnosti, skutočne bol najneskôr v júni predložený. Možno by bolo najlepšie, ak by sa nám to podarilo paralelne, pokiaľ ide o návrh eh, viacročného finančného rámca. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán, Wilton, pán, pán Miltenburg, ďakujem pekne, pani predsednička, srdečne vás vítam, pán komisár, ale už budem pokračovať v angličtine. Myslím si, že ste povedali veľmi jasne, že treba urobiť viac za menej peňazí a to je veľká výzva. A tým sa dostávam k určitým otázkam. Takže poprvé, mňa by zaujímalo poznať váš prístup, pokiaľ ide o tie kondicionality, pretože keď hovoríme o tých potrebných štruktúrovaných reformách a o posilnení európskeho semestra a o vykladaní finančných prostriedkov a o podpore rozumného e, finančného prostredia, to je makroekonomia, ale zároveň ste hovorili o tom prepojení, to je kondicionalita, pokiaľ ide o právny štát a pokiaľ ide o vynakladanie peňazí v rámci politiky súdržnosti. Takže otázka je, pracujete na týchto myšlienkach? A druhá otázka, ako napríklad navýšené využívanie finančných nástrojov pokiaľ ide o fondy, čo si o tom myslíte, pretože môžeme urobiť viac s menej peniazmi, ak by sa to revolvovalo. A ďalšia otázka, čo si myslíte o MFF, viacročný finančný rámec, keď tu hovoríte viaceré vyhlásenia, aj pán Juncker, že toto je politická komisia, tak potom by sme to mali zosúľadiť, tento viacročný finančný rámec na obdobie 5 rokov, možno 2x5 rokov, na to by sa to prepojilo možno aj na obdobie Európa po 2030 roku, pretože tu je veľké ticho, pokiaľ ide o prípravu tejto stratégie. A posledná otázka, čo si myslíte o zoštihľovaní fondov? Prečo by sme nezaintegrovali Európsky globalizačný fond do štrukturálnych a investičných fondov, pretože máme tu stromček vianočný, je to také pestré, pokiaľ ide o tie fondy, je ich príliš veľa a musíme vedieť, že čo je na čo. Ďakujem pekne. Takže to bol koordinátor za ALDE. Teraz zostane slov pán Omar, že za GUE. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, ďakujem veľmi pekne za to, že podporujete koheznú politiku súdržnosti a vidím, že to istú angažovanosť e, vidím, a akú prejavil pán Juncker e, v Guajane, keď sa vyjadril k regiónom ultraperiférnym. Ja som bol skutočne uistený z tých vyjadrení pána Junckera, oveľa viac ako to, čo povedal pán Macron. Ja si myslím, že ten problém dnes, a to máte pravdu, je na úrovni Rady Európskej. Ja si myslím a som presvedčený, že parlament a komisia by mali spolupracovať na to, aby tá vyváženosť bola skutočne zabezpečená. Takže to, čo ste povedali, tá, vyjadrili tú podporu, je pre nás oveľa jednoduchšie vyjadriť sa takto v jednej minúte. To znamená, že jediná otázka, ktorú chcem položiť, je nasledovná ten pakt, dopad Brexitu e, nebude príliš negatívny, pretože my vieme, že s odchodom Veľkej Británie už jednoducho nebudeme mať toľko financií. Takže ten problém, ktorý tu máme, nie je ten, že Rada v súčasnosti z Európskej e, únie robí v podstate takú radu, ktorá iba manažuje problémy. Aby som sa vyjadril slovami prezidenta Francúzska, a stále sa žiada od nás, aby sme robili viac v oblasti kompetencií, ktoré nespadajú do prioritných kompetencií Európskej únie. Žiadame od Európskej únie podporovať kompetencie a obe, musíme obetovať to, čo je vlastne jadrom našich povinností, čo sú tými našimi hlavnými povinnosťami, Napríklad, pokiaľ ide o súdržnosť hospodársko a sociálnu, to sú kľúčové priority a to sú tie naše hlavné výzvy. Takže tá otázka pre vás je, že ako by sme sa vymanili z týchto protikladov a zároveň, tak ako to povedala aj Konstanz Krell, ja si myslím, že to najistejšie riešenie z udržateľného hľadiska je ísť smerom k vlastným prostriedkom, aby sme zabezpečili e, riešenie tých našich priorit. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Rope, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ďakujem veľmi pekne za vaše myšlienky, za vaše slova, za to, že ste nás podporili. Podporili ste aj vo vašich vyjadreniach aj krajiny, ktoré sú menej rozvinuté. Navštívili ste napríklad Litvu nedávno a naša diskusia tam bola skutočne veľmi zaujímavá a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že aké prostriedky vlastne bude mať vyčlenie pre jednotlivé projekty. Avšak treba jednoducho o týchto otázkach hovoriť čo možno najrychlejšie. Napríklad v roku 2019 budeme mať parlamentné voľby do Európskeho parlamentu, bude nová komisia, bude nový parlament a všetko pravdepodobne sa zasa odročí do roku 2021-2022 dnes sme v roku 2017, to je rok, ktorý už sa blíži ku koncu a využívanie tých finančných prostriedkov z týchto fondov sa iba začína, takže toto sa cíti hlavne v tých krajinách, ktoré sú menej rozvinuté, pretože investície európske sú vlastne to hlavnou časťou všetkých tých investícií, ktoré do našich krajín prichádzajú. Takže chcem využiť túto príležitosť na nasledovnú otázku, ktorá sa týka financovania uh, Dignaliny, čo je uh, elektráreň u nás. Ďakujem pekne pani Damato. Ďakujem pekne pánovi komisárovi, že je medzi nami. Takže v troch z tých piatich scenárov vidíme, že sa tu navrhujú škrty, aj pokiaľ ide o spoločnú polnospodárskú politiku a štruktúrálne reformy aj v rámci semestrálnej politiky sa teda spomínajú, ale sú tu určité stimuly. Kohezná politika sa z viacerých uhlov pohľadu kritizuje, ale otázka je, že čo nám na konci po týchto škrtoch zostane. Ja si myslím, že sme proti nejakej nebezpečnej politike škrtov, nemôžem predsa teritoriálnu politiku ohroziť. Musíme aj naďalej pracovať v presvedčení v tom, že štáty a regióny budú mať možnosť účasť, budú mať možnosť účasti na týchto formách politiky. Takže ja si myslím, že mohli by sme teraz dúfať nejakú zmenu a dúfať, že štruktúrálne reformy nebudú financované e, práve z rozpočtu politiky súdržnosti. A posledná otázka týkajúca sa Fondu Solidarity. Rada by som vedela, či je tu nejaká možnosť, pokiaľ ide o tragické udalosti, ktoré máme vo viacerých členských štátoch, že či tu je nejaká možnosť zvýšiť to vyfinancovanie niektorých oblastí, alebo aspoň urýchliť vyplácanie tých čerpaných finančných prostriedkov alebo vyplatiť ich možno dopredu. Ďakujem pekne, mám ešte dvoch rečníkov, ale už iba po minúte. Nech sa páči, pani Maletič. Ďakujem pekne. Skutočne sme radi, že ste prišli medzi nás, pán komisár. E, tešíme sa, že ste komisárom rozpočtu, keď takto hlboko vnímate politiku súdržnosti. Povedali ste, ste, povedali ste veľa pozitívnych vecí ohľadne politiky súdržnosti, ale zároveň ste povedali, že určité zníženie tých finančných prostriedkov v tejto oblasti bude a že nechcete ohroziť týmto znížením rozpočtu politiky súdržnosti politiku samotnú. Ale ja si myslím, že to, čo ste povedali aj vy, je, že potrebujeme nie menej politiky súdržnosti, ale práve viac. A nemôžeme teraz nejaký fragmentovaný európsky rozpočet. A to, že tu máme eurozónu, ten, tú oblasť eurozóny v rozpočte, až jeden pilier je venovaný práve štrukturálnym reformám, myslím si, že budeme mať fragmentovaný európsky rozpočet, kde budeme financovať podobné priority z odlišných častí európskeho rozpočtu. Takže dúfam, že na na konci budeme mať predsa len posilnenú politiku súdržnosti. A ešte pán Anrimo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Ja som sa tešil, že ste sa vyjadrili tak jasne. To je vždy dobré, keď hovoríte o koheznej politike. Vyjadrili ste sa veľmi jasne. A ja by som vychádzal teda z toho, čo ste povedali a očakával by som, aby aj ostatní špičkoví politici sa vyjadrovali takýmto spôsobom. Takže skôr otázka, pokiaľ ide o váš odhad. Povedali ste, že sú tu dva nedostatky e, na úrovni 10 až 11 miliard. Ak chceme z toho niečo ušetriť, tak budeme pravdepodobne musieť ušetriť polovicu v regionálnej politike a to už je 2 až 3 miliardy, ktoré sa dajú ušetriť. Ale potom ste povedali, že sú tu aj nedostatky, pokiaľ ide o výdavky, že máme ďalšie oblasti, kde treba financie mať a tu hovoríte, že musíme ušetriť 20%. Ale 20% z čoho? To je rozhodujúca otázka, pretože ak je to veľa, tak 20% bude veľa. Takže ako to odhadujete, aké čísla máme momentálne, z čoho teda treba vychádzať? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Takže toto boli naše otázky, pán komisár. Vidím, že ste pochopili, že potrebujeme ďalšie zasadnutie a dúfam, že sa uskutoční čo skoro v januári, vo februári, ale teraz máte znovu možnosť reagovať na otázky a budeme pokračovať v našej diskusii. Nech sa páči. Ja sa teším, pani predsednička, že vo februári niektorým z týchto otázok budem môcť ponúknuť už konkrétnejšie odpovede a v máji skutočne už budem môcť vedieť e, reagovať veľmi presne. Predsa len sa pokúsim v rámci tohto nášho priebehu práce, pokiaľ ide o spoluprácu komisie s členskými štátmi a s ostatnými zúčastnenými stranami, vám predsa len poskytnúť nejaké odhady, pokiaľ ide o ostatné otázky. Pokiaľ ide o systém vlastných zdrojov, poznáte správu Monty, pokiaľ ide o príjmy, tam by sme chceli mať diverzifikáciu v tom zmysle, že by sme vyčlenili nové vlastné zdroje, ktoré by do toho začlenili, ktoré by sa do toho začlenili. A možno by bolo múdrym, ak by sme povedali, že akceptujeme 1% z hrubého národného dôchodku a že vlastne väčšina z tých prostriedkov z národných rozpočtov, ak členské štáty navyše budú mať dva ďalšie zdroje, napríklad ETS, alebo e, daň z CO2, alebo daň z finančných transakcií, ak toto vlastne príde priamo do nášho rozpočtu. Takýmto spôsobom by členské štáty potom voči vlastným parlamentom mohli povedať, že z národných rozpočtov nemusí sa platiť viac, ale že by sme tu mali nové úlohy, ktoré by sa plnili e, z týchto nových dodatočných vlastných zdrojov. A čo je úplne jasné, je, že ak ten rámec časový, ktorý som spomenul, bude fungovať, ak to má fungovať, tak potom vlastne tie právne, ten právny rámec pre kohéziu, predpisy, musia byť pripravené iba pár týždňov po návrhu viacočného finančného rámca. To znamená, máte 3 štvrte roka hovoriť o tomto, aby ste potom mohli prijať rozhodnutie. Tie kondicionality, tie súvisia s viacerými otázkami, ktoré ste nastolili. Chceme, aby európsky semester a odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré by mohli ísť až na úroveň regiónov, Má toto byť zdroj informácií, pokiaľ ide o to, do akých konkrétnych tematických oblastí by potom členské štáty mohli čerpať tieto peniaze. Sú tu argumenty pre aj proti, pokiaľ ide o kohéziu, súdržnosť, tak tam jednoducho za, treba zabezpečiť plánovanie na dlhšie obdobie, pretože tie projekty vlastne trvajú od 5 rokov aj viac. A potom ďalšia otázka, pokiaľ ide o otázku právneho štátu vo vzťahu k tým kondicionalitám. Takže ak, členská, ak členský štát nám robí problémy, pokiaľ napríklad o nezávislosť justície, pokiaľ ide o právnosť štátu vo všeobecnosti, môžeme takémuto štátu spochybniť finančné prostriedky. Alebo by sme práve naopak, tam, kde pokiaľ ide o odporúčania, pokiaľ ide o právny štát, kde sa zaznamenali po- pozitívne pokroky, že by sme tam poskytli dodatočné finančné prostriedky ako stimul, tak potom z tých koherenčných prostriedkov, prostriedkov súdržnosti, pravdepodobne treba 10% dať do spoločnej obálky a iba 90% vlastne bude k dispozícii tému členskému štátu a tých 10% budú vyčlenené na tie stimuly, ktorými budeme chváliť určité pokroky, ktoré máme v rámci nášho európskeho semestra. Treba si uvedomiť, že ten hlavný problém, ktorý tu máme, je jednomyselnosť. Na to, aby sme mali ročný rozpočet, napríklad minulý štvrtok a sobotu, keď sa o tom hovorilo, tak na to potrebujeme väčšinu na rade aj v parlamente. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, potrebujeme väčšinu v parlamente, ale jednomyselnosť 27 členských štátov musí súhlasiť, s 27 ministrov financí, ministrov zahraničných vecí, v podstate 27 predsedov vlád, plus národné parlamenty, to všetko musia podporiť. A ja vám môžem povedať, že niektoré národné parlamenty si, vy, si uvedomujú, aký význam a politika súdržnosti v Európskej únii, ale sú tu niektoré iné parlamenty, ktorým na tom až tak nezáleží a jediným cieľom je to dosiahnuť menej ako 1%, o ktorom sme hovorili. Chcel by som povedať, že tie lepšie, lepšie vynakladanie finančných prostriedkov, better spending, podľa mňa nie je e, dobrý výraz. Dá sa to realizovať všade. Napríklad, keď kupujeme e, vianočné darček, alebo keď ja so ženou kupujem nový nábytok, alebo keď primátor stavia novú cestu, alebo krajinská vláda e, robí nejaké projekty. A môžem vám povedať, že poznám veľa programov v rámci národných rozpočtov, kde better spending by bolo možné lepšie vynakladanie finančných prostriedkov. Ak z 100 eur, ktoré zarobí občan, ak mu 50 z toho zarobíme cez dania a ostatné a z tých 50 príde jedno do Bruselu a ostane už iba 49 eur, tak v Luxembursku, Berlíne, vo videckom priestore, tak jednoducho v podstate 49 krát môžeme povedať, že to lepšie vynakladanie finančných prostriedkov platí v tých 49 eur, ale to iba 1 euro príde do Európskej únie. A napriek tomuto, že je to tak málo, potrebujem predsa len tú jednomyselnosť, ak hovoríme o politike súdržnosti. Takže pravdepodobne v januári, februári, marci sa vyjadrím k týmto vašim otázkam bližšie. Treba si uvedomiť, že naše programy v podstate sa nezrodili všetky v, rovnaké, v rovnaký deň. Máme Juncker plán, Connecting Europe a ostatné sa všetko rodilo ostat- v rozličných časových horizontoch. Ako teda chceme jedným predpisom znížiť hospodáranie vo všetkých týchto programoch a ktoré programy môžeme zoskúpiť. Musíme jednoducho nájsť transparentnosť, aby sme z tohto celého počtu programov, ktoré vznikli z viacerých mandátov, aby sme vedeli, čo je na čo. Ja si myslím, že e, pokiaľ ide o Brexit, tam máme dva účty. Jeden účet pôjde do Londýna, to je účet, pokiaľ ide o záväzky Veľkej Británie, e, týkajúce sa obdobia do konca roku 2019, potom záväzky týkajúce sa rozličného finančného rámca do konca roku 2020 a potom N plus 3, kde sú vlastne platby na, základov, na základe záväzkov aj po období roku 2020 a potom N plus X, kde sú platby, pokiaľ ide o dôchodcov európskych a my môžeme žiť aj 40 rokov. A napriek tomu treba povedať, že ste slúžili vlastne, tí, čo tu pracujú, pár rokov aj pre e, Veľkú Britániu. A po tom prechodnom období nám bude chýbať zhruba 12-14 miliard štruktúrálne povedané. Ak teda potrebujeme jednomyselnosť, pravdepodobne neprijmeme všetky členské štáty, aby nám jednoducho tento, túto sumu nahradili v plnej miere. Ale opačne, ak povieme, že keď odídu Veľk- Briti, že budú, budeme musieť robiť nejaké škrty, to podľa mňa nie je akceptovateľné. A preto potrebujeme prístup 50-50, 50-50. Na 50% škrty, na 50 nové zdroje. Potom je tu aj otázka, ktorú treba vnímať v tom kontexte, že ako budeme financovať nové výdavky bez toho, aby politika súdržnosti utrpela nejakú újmu. Chcem urobiť všetko preto, aby tá vyváženosť medzi novými úlohami a starými úlohami, aby sa nám to podarilo zosúľadiť. A je jasné, že keď budeme mať nové peniaze, iba vtedy budeme môcť financovať nové úlohy, pretože ak nebudeme mať nové peniaze, tak v podstate pokiaľ ide o staré úlohy, ktoré máme, ako napríklad kohezia, tak to nezvládneme. Pretože kohezia je našou hlavnou povinnosťou. Obi, obrana môže byť prioritou, ale iba vtedy, ak budeme mať peniaze zo strany členských štátov. A potom je tu ešte problém, pokiaľ ide o fond rozvoja pre rozvoj, či ten zaintegrujeme a to robíme iba vtedy, ak to nebude na úkor kohezie, politiky súdržnosti. A je tu treba povedať jasne, že to vlastne ide ruka v ruke s transparentnosťou rozpočtu, ale Nemôžeme takto postupovať, ak tie 3 miliardy budú financované zo škrtov napríklad o vidieckom priestore alebo z horizontu 2020, alebo pokiaľ ide o politiku súdržnosti. Vychádzam teda z tých nových povinností, kde budeme potrebovať zhruba 10 miliard. 20% z toho by bolo zhruba 2 miliardy, čo by boli vlastne tie prostriedky, na ktoré ste sa pýtali. ja si myslím, že treba navrhnúť, aby sme, pokiaľ ide o odstavenie Ignalíny, to je tá elektráreň, myslím si, že budeme potrebovať na to finančných partnerov. Či sa to bude týkať v nejakom zvlášť, či to bude riešiť prostredníctvom nejakého dodatočného programu, alebo sa to začlení do už starých programov. Treba povedať, že nedá sa to financovať iba zo starých zdrojov, ktoré máme. Ak skutočne to chcete financovať iba z prostriedkov kohezných, tak jednoducho treba povedať, že to nezvládnete. Potrebujete na to konkrétne finančné prostriedky aj z iných zdrojov, pretože to obdobie odstávky elektrárne bude dlhé. Pokiaľ ide o platby a vyplácanie čerpaných prostriedkov, tie treba jednoducho robiť na čas. Ale pokiaľ ide o platby vopred pre aktivity, ktoré ešte vôbec sa nerealizovali, to jednoducho nepovažujeme za dobré. Musíme platiť presne, ale treba dbať aj o to, aby sme, pri, aby sme najprv pred platbou, pred vyplacením prostriedkov dostali účet z vašej strany za realizované služby. Takže ďakujem pekne a prajem pekný deň. Ďakujem, pán komisár, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za tento úvodný, veľmi úprimný príspevok do diskusie a čo skoro sa určite znovu uvidíme. Ďakujem pekne. Thank you very much, colleagues. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďakujem, že ste ste pochopili, že je veľmi dôležité pána Oettingera vypočuť a snažiť sa e, dohodnúť aj e, o na ďalšom jeho strednutí s výborom Regi. Teraz sa opäť vrátime k hlasovaniu a teraz budeme hlasovať o stanovisku, ktoré pripravila pani Maletič je to správa rozpočtového výboru, výročná správa o Európskej investičnej banke. Chcete sa, pani Maletič, tomu vyjadriť? E, nie, takže môžeme prejsť na hlasovanie. Začneme s kompromisom číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Navrh prijatý. E, kompromis číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Návrh prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Ďalej pozmeňovací návrh číslo 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Návrh zamietnutý. Pozmeňovací návrh 42. Za? Proti? Zdržali sa? Návrh zamietnutý. 44 za, proti, zdržali sa, e, prijatí. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 48 za, proti, zdržali sa. Myslím, že sme to zamietli, ale overíme si to pre istotu. 48 elektrinské hlasovanie, ktoré otváram. The vote is closed. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej, úvodné ustano, teda ú, ú, po, ústny 61, návrh 1, teda ústny pozmeňovací návrh, jednotka, kto je za, teda takto, kto, kto má výhradu proti takémuto vôbec, aby sa o tom hlasovalo, nikto nie je proti, takže hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, návrh prijatý. Spoločne so 61. Takže ďalej 64 za, proti, zdržali sa. Myslím, že skôr prijatý, ale to si overíme. 64. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh bol prijatý. Ďalej. Kompromis číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. Ďalej. 73. Návrh 73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol zamietnutý. Ďalej konečné hlasovanie o tomto stanovisku elektronické. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A toto stanovisko bolo prijaté. Gratulujeme pani Maletič. Okay here we uh, finished our votes for, for today. Takže hlasovanie máme za sebou a môžeme e, sa pozrieť na prvú výmenu názorov, pokiaľ ide o správu ekonomická a sociálna e, kohezia v Európskej únii, 7. správa Európskej komisie. Túto správu uverejnili 9. oktobra a je to kľúčový dokument v kontexte reformy koznej politiky e, k v ďalšom programovacom období. Táto reforma sa nám blíži. Výbor Regi sa rozhodol, že e, pripraví iniciatívnu správu, aby pripravil pozíciu e, parlamentu ešte pred týmito reformami. Pán Markulon eh, bol eh, určený za spravodajcu. Dnes tu máme teda prvý, prvú e, e, výmenu názorov, Mark Žulo. Teda. Takže pán Žulo, nech sa páči vaše e, názory, vaše stanovisko a potom vystúpia tieňoví spravodajci. Yeah. Rozpráva bude nasledovať a teda tam e, budú môcť e, poprvýkrát e, členovia hovoriť o 7. koheznej správe členovia tohto výboru a potom vystúpi aj komisia. Takže, pán Žulo. Ja, merci, madame. Ďakujem pekne. Pani predsednička, chcel by som povedať, že táto 7. kohezná správa je veľmi dôležitý dokument, e, sú tam zaujímavé analýzy, veľmi detailné, pokiaľ ide o európske fondy a je to dokument, ktorý prichádza vo veľmi strategickom čase, pár mesiacov e, predtým, ako sa pripravujú rozpočtové návrhy komisie, ako to aj pán komisár hovoril, a teda e, môžeme to prepojiť aj na teda koheznú politiku, na to, ako sa implementuje v praxi s týmito rozpočtovými zase E, aspektmi. A počuli sme o tých rôznych e, povedzme, hrozbách alebo výzvach, ktoré čakajú koheznú politiku v najbližších rokoch. Počuli ste pána komisára. Jeho vystúpenie bolo veľmi zaujímavé. Aj on hovoril o scenároch znižovania objemov. Vieme, že kohezná politika je úspešná politika, že je veľmi dôležitá pre všetkých z nás v Európe. Pokiaľ ide o správu komisie, je nám ľúto, že tam e, nie sú nejaké konkrétne návrhy do budúcna, aj keď zatiaľ možno to nie je úplne aktuálne. Sú tam viaceré body, ktoré sú zaujímavé v tom dokumente, ktorý komisia zverejnila. Hovorí sa tam o viacerých úspechoch koheznej politiky, pokiaľ je o znižovanie rozdielov vo viacerých európskych regiónoch. Takisto sa tam hovorí o perspektívach e, alebo aj faktoch, ktoré sú častokrát nepozitívne, napríklad e, miera nezamestnanosti alebo výzvy a úspechy, pokiaľ ide o skutočnú konvergenciu podľa regionov a podľa krajín. To je téma, kde treba ešte na tom do budúcna pracovať. Potom správa hovorí o tom, že kohezná politika by mala naďalej pokračovať, že by sa mala venovať všetkým európskym e, regiónom. To povedal aj pán komisár, je to dobrá vec a je to vec, ktorá, e, ktorú ja určite podporujem, rovnako ako aj vy. A e, v správe sa uvádzajú rôzne myšlienky, rôzne nápady, pokiaľ ide o potrebu toho, aby sme mali nejaký jasný signál, silný signál alebo odkaz a potom sú tam e, rôzne také podtémy. Chcel by som sa k viacerým z nich e, dostať. Napríklad je to otázka v infraregionálnych rozdielov, v prípade niektorých regiónov v Európe. Sú tam také tie malé oblasti chudoby. E, a to, to sa spomína aj v tej správe. Teda sú niektoré regióny, regióny istým spôsobom E, v pasci takých tých nižších e, príjmov a e, niekedy sú regióny v takom stave niekde medzi, nie sú ani rozvinuté, ani sa nepodporujú, ani sú na dobrej ceste, takže sú v takej, povedzme, fáze stagnácie. A myslím si, že zo vo všeobecnosti, pokiaľ je túto správu, netreba iba tam opisovať situáciu, Eh, a nejaké všeobecné úvahy. A treba tam eh, uvádzať eh, také jasné signály aj do budúcna. Treba hovoriť o ďalších krokoch, o možných vylepšeniach. Vieme, že sú aj reformy, pokiaľ ide o koheznú politiku, ktoré sa navrhujú. Tieto kroky sú relatívne rýchle, už to aj komisia nakoniec spomínala. E, a napríklad e, pokiaľ ide o ďalšie kritéria, než len HDP, to sa spomínalo takisto, ex ante podmienky e, a to prepojenie na európsky semester, to takisto tam je a ďalšie otázky, ktoré súvisia e, s pokračovaním FS a teda toto všetko je taký kohezný, alebo taký komplexný skôr e, prístup k téme e, koheznej politiky. Parlament sa má k tomu vyjadriť, k všetkým týmto e, témam a som presvedčený, že so všetkými kolegami a tenovými spravodajcami budeme rýchlo na tom a takisto aj inštruktívne konštruktívne pracovať na tejto téme koheznej politiky. Kalendár, ten je veľmi nabitý, nemáme veľa času, pokiaľ chceme nejaké konkrétne e, návrhy pripraviť predtým, ako komisia e, pripraví svoje konkrétne návrhy, tak musíme sa ponáhľať. Teším sa, že na tom budem môcť pracovať a pracovať aj s kolegami, ktorí e, mi s tým budú pomáhať. Budeme sa snažiť, aby táto správa bola z našej strany čo najviac užitočná a e, praktická. Ďakujem pekne. E, trochu teraz to poradie pozmením a vysvetlím prečo. Máme totiž tu zastupcov z komisie a títo si pripravili istú prezentáciu, pokiaľ ide o tento 7, o túto 7 správu o kohezi De Michelis a Monfort. to sú kolegovia z komisie, ktorí e, majú 10 minút na to, aby odprezentovali víziu komisie po správe. Takže pán Demiklis, nech sa páči a potom vystúpite vy spravodajcovia. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, ďakujem pekne. V koheznej správe je toho veľmi veľa uvedeného a ťažko sa to za tých pár minút všetko stihne, ale budeme sa teda sústredovať najmä na štyri také hlavné body. Tieto štyri sú poprvé geografia Európskej únie sa mení. Po druhé, sociálne rozdiely naďalej pretrvávajú. Po tretie, inštitúcie sú dôležité. A po štvrté, že politika funguje. Začnem teda s tým e, prvým. Geografia. Geografia Európskej únie sa mení. Správa ukazuje, že konvergencia v Európe sa koná. Členské štáty, krajiny a regióny v strednej a východnej Európe e, konvergujú, rastú rýchlejšie. Samozrejme, že stále čaká dlhá cesta, na to, aby v absolútnom vyjadrení sa dostali tam, kde by sme chceli, ale v každom prípade trendy sú pozitívne. Ale čo sa zároveň deje, je, že dochádza k divergencii v ostatných častiach Európy a najmä v rámci eurozóny. A vidíte e, v niektorých tých mapách tej e, správe, že sú tam isté regióny, e, najmä v južnej, ale nie iba v južnej Európe, ktoré naozaj majú problémy. A vyplýva to, z ich e, industriálnej špecializácie, vyplýva to e, z vzdelania e, v krajine alebo vzdelávania zamestnancov na trhu práce a správa to volá tá pasca stredného príjmu. A tieto regióny, ktorých je relatívne veľa, ktoré nie sú schopné ani byť konkurencieschopné na tej vysokej úrovni, pretože nemajú na to e, schopnosti a zároveň e, nie sú konkurencieschopné, tak povediať, ani s tými menej rozven, rozvinutými regiónmi, pretože nákladovo zase nie sú konkurencieschopné. Čiže o tomto e, správa hovorí, teda, že geografia Európskej únie sa mení a preto aj politika by sa mala tiež zmeniť a reflektovať túto skutočnosť. Druhé, čo som povedal, sociálne disparity, sociálne rozdiely naďalej pretrvávajú. Počuli ste, že miera zamestnanosti v Európskej únii je najvyššia, aká kedy bola, že nezamestnanosť klesa, to je pravda, ale, ale priemery E, nevypovedajú o všetkom, čo sa v teréne deje. Keď sa pozriete na detailnejšie e, zábery, tak uvidíte, že je veľa oblastí v Európe, kde sociálne rozdiely e, pretrvávajú, kde dokonca miera nezamestnanosti je ešte vyššia ako pred krízou a kde miera zamestnanosti, najmä pokiaľ ide o ženy, je naďalej veľmi nízka. Tretie tvrdenie. Inštitúcie sú dôležité to nie je žiadna novinka. Možno ste si všimli, že za posledné roky komisia čoraz viac e, pozorne vníma skutočnosť, že potrebujete kvalitné inštitúcie, kvalitnú administratívu, pokiaľ chcete e, ovplyvať verejnú politiku a vykonávať ju. Preto sme E, vytvorili napríklad ten projekt pre zaostávajúce regióny, preto máme Task Force pre lepšiu implementáciu, preto máme rokovania, alebo prebehli rokovania s niektorými členskými štátmi, pokiaľ ide o plány pre administratívnu reformu a tak ďalej. A toto je niečo, čo pravdepodobne bude dôležitejšie aj do budúcna. Je tam zaujímavý graf v tej správe, kde ste videli prepojenie medzi inštitucionálnym a administratívnym výkonom a mierou rastu a efektívnosti. Štvrté tvrdenie, politika funguje. Nielen preto, lebo má svoje makroekonomické dopady, sú tam na konci niektoré mapy, ktoré vám ukazujú, ako táto politika prispieva k tomu, aby sa zvyšovalo HDP v mnohých členských štátoch, ale zároveň funguje preto, lebo je to jediná politika, ktorá sa snaží udržiavať úroveň verejných investícií v členských štátoch e, a bolo tomu tak najmä počas najhorších rokov hospodárskej krízy. A na to netreba nikdy e, zabúdať, že e, tá politika zohrala svoju úlohu a bola aj efektívna, pričom tá efektívnosť závisí do veľkej miery od toho, čo národné politiky potom vykonávajú. To znamená, že efekt kombinácie týchto dvoch politík, európskej a domácej, aby išli o rovnakým smerom. Na záver chcem povedať jednu jednoduchú myšlienku, a to síce v konečnom dôsledku hlavná hlavný odkaz tejto správy je, že chceme e, rozumieť tomu, čo sa v Európe deje. Niekto e, to volá geografia nespokojnosti. Keď sa nepozriete na e, geografické alebo teritoriálne rozdiely nie iba na národnej a regionálnej, dokonca ešte na menšej úrovni, pretože tie rozdiely, a v tej správe napísané sú nielen e, medzi regiónmi a v rámci regiónov, ale potom samozrejme aj medzi veľkými mestami a e, menšími mestami, Ehm, medzi mestom a vidiekom a takisto aj v rámci miest sú tam takéto, e, povedzme, vrecka, tak povediac, exkluzie alebo chudoby. Takže za každým sa treba pozrieť na tento teritoriálny rozmer e, ekonomických a sociálnych trendov, pokiaľ chcete rozumieť tomu, čo sa deje a pokiaľ chcete teda aj pripraviť politiky, ktoré e, s tým dokážu pracovať, a to je presne v súlade s tým, čo povedal pán komisár, teda pripraviť správne politiky, ktoré dokážu zareagovať na tieto trendy a rozdiely. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. Pán Monfort, vy sa chcete tiež vyjadriť? Nie? V poriadku. Takže poprosím tieňových spravodajcov. Pani Breso ako prvá, nech sa páči. Eh, grazie, presidente. Eh, intanto... Ďakujem pekne. Poprvé chcem sa poďakovať eh, pánovi Žulovi a doktorovi Demikelisovi za e, ich príspevky, za to, čo povedali a za to, že za to, že pomenovali tú situáciu, e, pokiaľ ide o budúcnosť koheznej e, politiky, to bude vlastne prvá po 10 ročiach alebo po 10 ročí európskej e, krízy a teda e, analýza toho, čo sa stalo počas tohto obdobia, e, je veľmi dôležitá, a chceme si naplánovať e, budúcnosť. A nebude to iba politika konvergencie medzi viac menej, e, alebo viac alebo menej rozvinutými regiónmi, ale bude to aj E, politika, ktorá bude musieť e, sa dostať, tak povediať, pod kožu e, udalosti, ktoré sa uskutočnili počas tejto krízy. Išlo o finančnú krízu. A tá mala za následok hospodárskú krízu a to spôsobilo v podstate zničenie niektorých častí ekonomiky a tým sa stratila konkurencieschopnosť Táto kríza e, zásadne poznačila európske nové zemepisné usporiadanie, možno už e, nie je založené na príjme, ale tak ako sa snaží popísať aj správa, možno to nie celkom e, rezonuje zo súhrnu Myslím, že sa musíme pozrieť túto situáciu zvnútra. Situácia v Európe, aká je, aby sme pochopili aj trendy, mm, ktoré vysielajú aj štáty, teda zmeny, ku ktorým dochádza rast, zastavenie rastu a problémy, ktoré s tým súvisia. Ak totiž to ďalšie programové obdobie chceme naozaj rozbehnúť, musíme správne pochopiť, kde sa nachádzame 10 rokov po spustení krízy. Je to bezprecedentná kríza, ktorú e, Európa zažila. Nikto by si nebol predstavil, že takmer 10 rokov budeme svetkami deflácie. Táto deflácia v podstate bola neexistujúca v priebehu hospodárskeho rozmachu. Deflácia má často dramatické dopady na mnoho odvetví. Teda Ja by som sa vyjadrila k tomu prvému výkladu. Po tom, čo si prečítam správu, sa možno vyjadríme podrobnejšie. Najskôr by som chcela povedať, že aj ja sa domnievam, že musíme pochopiť, čo v rozvinutých regiónoch Európy spôsobuje oslabenie konkurenceschopnosti. V tomto roku politika úspor, pokračuje. Po celé 10 ročia prebiehali aj rôzne politické opatrenia na nutené úspory a to bolo s prívodným efektom aj krízy. To obmedzilo aj výskum, rozvoj. Sú teda regióny, ktoré sú veľké, významné v Európe, majú veľmi veľkú výrobnú kapacitu, boli vždy bohaté, ale po, podľa všetkých kritérií, ktoré sa vypočítali, vykazujú aj tieto silné regióny isté eh, oslabenie. My sa domnievame, že je potrebná eh, rozvojová a regionálna politika pre celú Európsku úniu, nielen pre tie údajne menej rozvinuté regióny. Um, aj v tých priemerných regiónoch sa totiž prijavila kríza a tým pádom eh, boli tieto regióny oslabené. To je prvá vec. Ďalej druhá vec. Ten už spomenuli obaja predrečníci a týka sa to toho, že v rámci regiónov a dokonca aj v bohatom regióne, regióne dochádza k polarizácii. Je to polarizácia, ktorá je komplexná aj vo vidieckých oblastiach, horských oblastiach. Je mnoho vlastností, ktoré, dajme tomu, v iných regiónoch sa nevyskytujú. Sú to ich eh, špecifika, ich osobitosti a Kríza, ktorá priniesla škrty vo verejných rozpočtoch, spôsobila, že tu došlo k um, um, úplnému spustošovaniu uh, služieb. Práve v týchto vidieckých horských oblastiach uh, to sú vlastne prevažne všetky regióny EÚ, 60-70 e Európskej únie sú tieto regióny, sú poznačené chudobou a, e, a poklesom rastu. Nejde tu len na polarizáciu. Aj v mestách vidíme, že dochádza k veľmi vážnym problémom periférií. Aj tu sa to dá nejako vysvetliť. Európa sa veľmi rýchlo vybudovala po vojne po vojnách boli mestá veľmi zničené, po vojne nastal veľmi rýchly rozvoj a od vojny viac ako 70 rokov už uplynulo a tieto znovu vybudované oblasti, ktoré sa budovali veľmi rýchlo, pretože sme chceli ponúknuť ľuďom bývanie, tieto budovy sú zastaralé, tieto budovy sú často um, zralé demoláciu a vyžaduje si to rozsiahle rekonštrukcie. To sú teda ďalšie otázky, ktoré sú tiež dôležité. Myslím si, že aj napriek krátkemu času, ktorý je k dispozícii a ktorý spravodajca spomenul, sa musíme týmto otázkam venovať, pretože na jednej strane si to bude vyžadovať zdroj, na druhej strane je tiež nevyhnutné, aby tieto témy, tieto rozdiely, aby sme sa im venovali. Možno by sme mali byť flexibilnejší, mali by sme sa možno viac prispôsobovať eh, jednotlivým územným oblastiam v politike súdržnosti. Neznamená to však, že by um, digitalizácia nebola užitočná pre všetkých. Problém je v tom, že digitalizácia neprebieha rovnako v mestských oblastiach a vo vedeckých oblastiach. A to sa týka aj iných oblastí politík, eh, nielen digitalizácie. Musí to prebehnúť flexibilnejšie. Tiež to, ako sa plnia ciele, ktoré sú stanovené. Je pravda, že sú problémy schopnosti zasiahnuť na regionálnych úrovniach ak je to tak, tak je potrebné s tým urobiť niečo viac, nielen ponúknuť nástroj, ktorý ponúka technickú pomoc. A mnoho viac je podľa mňa nevyhnutné prijímať radikálne opatrenia, umožniť štátom, aby tento problém sa snažili riešiť a posunúť aj miestne regionálne samozprávy na vyššiu úroveň v právomociach. Aj vďaka spolupráci, vďaka výmene osvedčených postupov Vďaka výmene kompetencií, e, odborných poznatkov, znalostí a vďaka podpore, konkrétnejšie zameranej podpore, e, je možné dosiahnuť zlepšenie. Posledná téma sa týka nezamestnanosti. Tu je aspekt, ktorý súvisí s krízou, teda pokles príjmov a to sa zlepší len, čo kríza úplne pominie ale zároveň sú to aj rôzne štruktúrálne problémy. Na jednej strane vidíme, že aj tam, kde práca je, napríklad v Nemecku, panujú prekerné pracovné eh, pomery, nové druhy práce, nové formy práce alebo veľká časť tejto novej práce, ktorá sa vytvára, naozaj je prekerné pochybné povahy. Eh, eh, v podstate je to nízkonákladový druh práce, A zdá sa, že je to čoraz viac pravidlom. No, we do not have problem with the ah, ah, interpretation, with the timing. Dnes tlmočením je problém s tým, že dlho hovoríte, pani kolegyňa. Lavoro eh, che diventa low cost e anche low. Takže práca je čoraz viac v úrovni nízko nákladovej, aj čo sa týka starostlivosti, podpory v mnohých oblastiach sa to ešte ďalej komplikuje. Ak chceme ísť cestou inovácií, musíme zároveň riešiť problém zamestnanosti. Tie treba vytvárať pracovné miesta, ktoré e, budú ísť ruka v ruke s rastom konkurenceschopnosťou, ale nielen to. O mnoho ide o to, ako spoločnosť, ktorá sa obrá s tým smerom, napríklad cieľnej mechanizácie, automatizácie alebo robotizácie, ako v takejto spoločnosti je možné vytvárať nové pracovné miesta? To je tá zásadná otázka. Ďakujeme pekne. Ďalšia tenová spravodajkynia pani Tomašič. Ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja som veľmi rada, že Európska komisia e, v októbri 2017 sa ujala iniciatívy a začala sa venovať mm, tomuto nedostatku dôvery. E, je to problém pre Európsku úniu a tiež e, to spôsobuje problémy aj s európskymi prostriedkami, najmä v období globalizácie nesmieme nikoho nechať zabudnutého. V mnohých regiónoch chýbajú prostriedky Európskej únie, dostávame sa do pasce, verejné investície EÚ sú totiž nedostatočné, nie sú na rovnaké úrovni ako pred krízou. A teraz sa zamýšľajú nad budúcnosťou EÚ s globalizáciou, demografickými zmenami, sociálnou kohéziou, ako aj s eh, hospodárskou konvergenciou a klimatickými zmenami. V niektorých z týchto regiónov globalizácia prináša iba náklady a nie prínosy. Často dochádza k stratám pracovných miest, regióny sa nedokážu transformovať. Tam, kde bola snaha vykonávať štruktúrálne reformy, eh, regióny musia modernizovať svoju ekonomiku, musia vytvárať hodnoty. V súčasnosti iba niekoľko regiónov v EÚ dokáže byť u, u, príkladom je potrebných o mnoho viac e, investícií do digitalizácie, do inovácií ako takých okrem finančných prostriedkov by sme tiež mali podporovať aj rozvoj inovácií a finančných centier. V niektorých regiónoch dochádza k masívnemu odlivu pracovných e, síl, na druhej strane v mnohých mestách prichádza um, množstvo ľudí, um, ktorí hľadajú o prácu, hľadajú bývanie, um, týka sa to aj migrantov. Miera nezamestnanosti je mimoriadne vysoká, najmä u mladých ľudí. A pritom ďalšou výzvou v mnohých krajinách sú štruktúralne reformy, je potrebných eh, o mnoho viac investícií. V 7. koheznej správe sa zdôrazňuje, že možno budeme musieť lepšie prepojiť koheznú politiku a hospodárske strahovanie únie na to, aby sme lepšie podporovali rast. ďalší tenevý spravodajca. Eh, ďakujem pekne. Pán, pán Miltenberg hovorí, je mi ľúto, že sa tu nespomínajú žiadne možnosti rozvoja kohézie, najmä v pohraničných regiónoch. Nezamestnanosť stále je na úrovni vyššej, ako bola pred krízou, tak ako sa uvádza v správe. Myslím si, že sú potrebné najmä reformy trhu práce, aby sa rozvíjal potenciál cezhraničného trhu práce aj v pohraničných regiónoch. To je jedna z vecí, ktorú by som práve kolegu Žujana veľmi rád videl Vidíme, že nedostatočne sa investuje do oblasti inovácií, zručnosti, najmä digitálnych zručností, infraštruktúry, energetickej účinnosti, obdaviteľi zdrojov energie a tiež miestnej dopravy, ako teda znižovať emisie v doprave. Myslím si teda, že najmä z hľadiska obdobia po roku 2020 aj na toto by sme sa mali zamerať. Nemôžeme robiť všetko z koheznovej politiky, mali by sme teda zamerať na niečo konkrétne. E, zaujímavým záverom je toto, ako zlepšiť kvalitu e, správ vec verejných. E, podľa mňa táto správa jasne zdôrazňuje, že musíme implementovať a vykonávať štruktúrne reformy. Rast a kohéziu a súdržnosť dosiahneme iba, ak sa budú implementovať také naliehavo potrebné štruktúrne reformy. Ukazuje sa to veľmi jasne aj v správe. Na strane 138 je pekná tabulka, kde sa ukazuje efektívnosť eh, vládnutia vo všetkých členských štátoch EÚ, ale sa pozrite na rozdiely medzi rokom 96 a rokom 2015. Čo sa týka efektívnosti eh, eh, správ vec verejných a vidíme ešte Rumunsko a Bulharsko sú ešte stále na spodných priečkách. Myslím, že je veľmi zaujímavé prepojiť tu to s ostatnými skúsenostiami, poznatkami po návšteve z Bulharska a z Rumunska a ponaučiť sa z toho. Nemôžeme pokračovať v politike súdržnosti, investovať do krajín, ako je Bulharsko, s tými, istými sumami, ako v súčasnosti po roku 2020, keď konkrétne odporúčania a krajine jasne hovoria, že je tam nedostatok možností vyberať dane v takejto krajine, že sú tam nedostatky vo výbere daní. Musí sa s tým niečo urobiť, nemôže sa pokračovať tak, ako doteraz. Teda predovšetkým štrukturálne reformy a plnenie odporúčaní, ktoré vyplavujú to správy, aby sa zlepšila efektívnosť konania vlády a štátnej správy. Je totiž absurdné, že sa nevyberajú riadne dane, ale žiada sa zároveň viac prostriedkov z európskej úrovne. Niečo tu nesedí. A ja to svojim voličom nedokážem vysvetliť. Teda my sa musíme snažiť o štrukturálne reformy a štrukturálne reformy v druhom rade. Uh, the next on behalf of the Greens. Ďalej v mene zelených pán Ropé. Šiu pirmininkė, gerbiami kolegos, šiųmetinė sanglodos ataskaita yra, manau, labai svarbus ir, sakyčiau, gerai. Ďakujem pekne. Tento dokument eh, podľa mňa je veľmi dobre vypracovaný, ale v tejto správe vidíme rôzne štatistické údaje, ktoré by nás mali znepokojovať. Na jednej strane sú tu rozdiely medzi rôznymi regiónmi. E, tie rozdiely sú čoraz rozsahlejšie. Chudobní sú čoraz chudobnejší a bohatí sú čoraz bohatší. My vidíme tiež, že rast pokrivkáva v období rokov 2000 až 2015. HDP e, v menej rozvinutých regiónov bolo blízko priemeru EÚ, pretože produktivita bola vyššia, ale zamestnanosť sa postupne znížila v týchto regiónoch. Je treba tiež povedať, že vo viacerých regiónoch, vo viacerých z týchto regiónov HDP na obyvateľa nedosahuje takú úroveň, aká bola pred krízou. Je tiež potrebné venovať sa otázke toho, že ako naši občania vyhodnocujú politiku súdržnosti ako ju vnímajú. Podľa mňa úspech politiky súdržnosti sa dá merať e, ohotou obyvateľov ostať v danom regióne žiť, neodchádzať z neho. Vidíme, že v mnohých týchto regiónov občania v podstate halasujú e, nohami, odchádzajú z iný, do iných regiónov, do bohatších regiónov, e, kde je viac možností a ja som eh, presvedčený o tom, že je treba hľadať dôvody, prečo to tak je, prečo eh, občania odchádzajú z týchto regiónov. Je treba hľadať možnosti, ako eh, znížiť mieru týchto odchodov. A iba tak dokážeme vyhodnotiť úspešnosť či neúspešnosť politiky súdržnosti. Dúfam, že spravodajca sa bude viac venovať eh, aj hľadaniu týchto príčin. Ja tiež predložím pozmiemce návrhy, aby som túto správu v tomto smere obohatil. Eh, ďalšia tieňová spravodajkynia Pani Damato, ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať eh, spravodajcovi za jeho správu. Chcela by som sa tiež vyjadriť k 7. koheznej správe. Myslím si, že mm, je tu mnoho dôležitých aspektov. Politika súdržnosti je jednou z hlavných politik u EÚ z hľadiska financovania 8,5 investícií z verejných prostriedkov. To sa potom posúva na 15 V niektorých krajinách vieme, že investície prispievajú k e, verejnému blahu v Európe, ale na druhej strane je treba uznať, že investície celkovo ako percento HDP sa znížili počas krízy, odvtedy sa už nezvyšili, ale musím konstatovať, že v tejto 7. koheznej správe sa nespomína článok 23. Teda nie je tu žiadny návrh na zlepšenie, ako by sa to mohlo zlepšiť. No k tomu, čo vidíme v prípade Španielska, Portugalska, v posledných rokoch je, je tam v podstate eh, nulová alternatíva. Dúfam, že sa nám podarí e, na úrovni spolulegislatívneho orgánu dopracovať sa k silnejšej pozícii. Dúfam, že ako parlament budeme e, jednotne konať tak, ako sa aj odhlasovalo. Boli sme väčšinovo proti ekonomickej makrokondicionalite. Chcela by som ešte niečo povedať ďalším aspektom. Komisia nezohľadnila našu pozíciu vôbec nie. Už x krát chcem kolegov vyzvať, aby sme sa venovali tomuto problému priamo pri korení. Je potrebné vnímať súvislosť medzi koheziou a semestrom. Teda podľa mňa by sa mali vyňať eh, sekcie, ktoré sú um, nerelevantné a ktoré poškodzujú projekty. Politika súdržnosti spôsobuje zadlženie? Nie, nie je to tak. Eh, je to skôr tak, eh, že to spôsobuje expanzívna politika investícií. Je to mnoho podnetov na zamyslenie, ktoré by sa mali podrobne zanalizovať aj čo sa týka nezamestnanosti, aj nezamestnanosti mladých a taktiež e, odchodu ľudí z regiónov. Reflekčný dokument o budúcnosti financií aj táto správa o kohezii obsahujú náznaky na to, že e, slabé inštitucionálne postavenie je tiež zlé pre hospodársky rast a tiež sa zdôrazňuje, že sa musí zlepšiť správa veci verejných, bude si to vyžadovať tiež reformy a aj zvýšenie administratívnych kapacít. Teda musím povedať, že súhlasím s opatreniami, ktoré sa tu navrhujú na zlepšenie administratívnych kapacít, aby sme teda sa snažili pomáhať občanom na tejto úrovni, tiež sú prospešné aj reformy, ale tie sa musia orientovať na konkrétne zlepšenia. Nesmú sa vytvárať nové podmienky, ktoré by iba škodili príjemcom. Ďalej privatizácia reform štruktúr, taktiež štruktúrne reformy aj u nás v krajine, práca, vzdelávanie, to sú relevantné témy, ale predovšetkým sa musíme snažiť o zmiernenie priepasti medzi chudobnými a bohatými. Have... Ďakujem pekne. Už nikto iný sa nechce prija- prihlásiť? Či predsa len pán Novakov, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať predkladateľovi za jeho ťažkú prácu a odhodlanosť v príprave tejto správy. Som presvedčený, že výsledky budú skutočne e, značné, ako vždy. Nepovedal by som, že siedma kohezná správa je iba jednosmerná. A niekde sú kontroverzie, niekde že sa vidíme výsledky a konkrétne návrhy. Možno by som chcel vidieť tých konkrétnych návrhov a riešení viac, ale dúfam, že čo skoro tomu tak bude. Myslím, že treba využívať ten siedmy kohezný rámec ako základ pre niektoré z tých záverov, ktoré by sa využili ako ponaučenia pre budúcnosť. Možno potrebujeme sa viac sústrediť na tú viacú rovnosť, alebo pozrieť sa na iné kritéria, pokiaľ ide o oprávnených príjmateľov prečo nie podporiť tie špecifické odporúčania pre jednotlivé krajiny a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa napríklad pozrieme na konkrétne príklady, predsa len musíme si uvedomiť e, pár vecí. Nedáva nám to celý e, obraz. Prečo? Pretože jedna z tých krajín, ktorú poznám ja dobre, bola spomenutá e, v kontexte tom, že tam je nedostatok na úrovni výberu daní Takže aspoň pokiaľ mňa e, vidím, že by sme mali pokračovať v týchto oblastiach. Takisto pokiaľ ide o to, že rozpočet máme v nadbytku, vrátane e, tej problematiky výberu daní. Takže vidíme tu e, opakovane e, túto situáciu počas našich misií do Bulharska, že ide o jednu z krajín, ktorá by európske fondy mohla využívať síce lepšie, ale výsledky už máme veľmi dobré. Pokiaľ ide o tie odporúčania pre jednotlivé krajiny, tie treba tie dodržiavame veľmi dobre, nikdy sme neprešli na tú hranicu 3% eh, rozpočtového schodku. Ako krajina sa prísne držíme tých pravidel. Nespomínam jednotlivé vlády, treba povedať, že my sa držíme pravidel. ale sú krajiny, ktoré to nerobia. Iba hovorím, že to je dobrá správa, musí sa to využiť ako základ, ale nie je to písmo sveté, musíme jednoducho vidieť širší kontext, keď hovoríme o detailoch. Ďakujem pekne, pán Howard. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kohezná politika v Európskej únie bola jedným z najväčších úspechov v Európe nesmieme podceňovať ťažkosti, ktoré tu máme, ale predsa len sú tu určité očakávania toho, ako sa táto politika bude vyvíjať ďalej, preto vítam túto správu aj pripomienky. Avšak jednu vec, ktorú povedal pán komisár, je, tá je veľmi dôležitá, ako tie bohaté regióny Európskej únie budú zaangažované v koheznej politike, ako budú prispievať na dvoch rovinách. Bohaté oblasti, tam je jednoducho v týchto regiónoch, tieto sa veľmi snažia a ako vieme, tie chudobnejšie regióny potrebujú peniaze. Treba pomáhať regionálnym e, vládam pri riešení špecifických úloh a urobiť, treba urobiť všetko preto, aby všetky regióny boli zaangažované Prečo? Pretože treba vytvárať siete prepojenia medzi regiónmi, ktoré by pomohli tým menej rozvinutým regiónom, aby sa tieto postavili na nohy a efektívne ob, ob, obchodovali s tými bohatšími regiónmi. A to si vyžaduje aj lepší prístup v infraštruktúrnych oblastiach, to je tá dynamika v oblasti kohezie v celej Európe, na to, aby sme zabezpečili, že napríklad digitálna infraštruktúra sa bude rozvíjať možno ešte lepšie ako napríklad fyzická infraštruktúra, ten hardware, pretože vlastne toto je cesta budúcnosti. Po druhé, alebo po tretie už teda vlastne, treba navyšovať schopnosť čerpať e, finančné prostriedky v oblastiach ako riešenie nezamestnanosti. O tom počúvam často práve z orgánov, ktoré sa snažia čerpať finančné prostriedky z programov Európskej únie. Takže treba toto viac zjednodušiť, znižiť tú byrokraciu, ale treba ponechať záruky a zábezpeky. To je tá veľká výzva, keď riešime otázky ako nezamyslenosť. A ako povedali členovia e, rozpočtu pre e, výboru pre rozpočet, ako vieme, dosiahol sa kompromis Budúcnosť bez pochyby bude tak či tak ťažká a to rozumné financovanie pravdepodobne bude súčasťou všetkých riešení a tí, ktorí veria, možno hovorím negatív, na negatívnu nôtu a tým aj skončím, ale predsa len budeme sa musieť uberať cestou väčších daní, iba takýmto spôsobom zabezpečíme životaschopnosť eh, tej politiky koheznosti. To podľa mňa nie je správne riešenie. Budeme potrebovať iné finančné nástroje a nebudeme postupovať iba cestou zvyšovania daní. Takže treba sa nad tým vážne zamyslieť, ale predsa len verím v budúcnosť a dúfam, že budúcnosť bude aj v duchu e, politiky súdržnosti. A na to sa teším. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Van Nistleroy. Chcete sa k tomu vyjadriť? Keď sme hovorili o rozpočte s komisárom, musíme sa snažiť sústrediť sa na konkrétne veci. Správa je bohatá. Napríklad to, čo sme tam žiadali vy vo vašej správe, pokiaľ ide o územnú spoluprácu, cezhraničnú spoluprácu, tie aspekty, ktoré tam sú, Takže je tam veľa vecí, ale predsa len Naša správa 7 o politike súdržnosti by mohla byť ďalším krokom, pokiaľ ide o dereguláciu. To znamená, že tie bloky tej správe sme tu mali. A treba sa pozrieť na obsah tej správy 7. koheznej a pozrieť sa na to, kde môžeme byť presnejší. A to veľké nebezpečenstvo 7. koheznej správy o výbore regie je ten, že máme veľké množstvo pozmeňujúcich návrhov a zdá sa, ako keby sme nepracovali počas celého nášho obdobia. Mali sme tu správu 60,3. Ja som tam bol spravodajca a pozerali sme sa na tie partnerské dohody medzi komisiou a členskými štátmi a regiónmi. Takže potom tu boli tie stavebné bloky a potom zjednodušovanie. Takže najväčšia chyba, ktorú môžeme spraviť, je, že to všetko dvojnásobíme, strojnásobíme a že jednoducho pôjdeme týmto smerom. Možno by sme mohli hovoriť na stretnutí koordinátorov o týchto veciach. Nemôžeme ísť každým smerom. Musíme sa pozrieť na tie signály, ktoré vyslal pán Oettinger a brať to vážne. Je tu príležitosť a je tu iba jediná správa, na ktorej môžeme pracovať, jedna veľká správa predtým, než budeme mať viacročný finančný rámec. Toto presne zapadá do toho plánovania na to, aby sme vyťažili z toho, čo možno to najlepšie z toho obdobia 14 až 20 a treba diskutovať o tom, čo je dôležité. Ale potrebujeme konkrétne texty, ktoré môžu potom prebrať aj regulátory zo strany komisie. A v tejto fáze si skôr myslím, že nemali by sme prehlbovať naše diskusie stále viac, ale treba jednoducho podporiť politiku súdržnosti v širšom kontexte Treba ísť nejakým smerom, takže skôr sa treba pozrieť na to, že aké druhy správ vlastne chceme pripravovať. Ďakujem pekne. Takže to bol posledný. Pán Demikelis. Pán Vanford, chcete sa prihlásiť? Či áno, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Iba dve veci v stručnosti. Prvá vec sa týka diskusie o štrukturálnych reformách alebo o reformách vo všeobecnosti. Ja mám dojem, že časy, kedy kohezná politika fungovala v takom paralelnom univerze, nezávisle od toho, čo sa dialo v semestre, semestri, tak to už je pase. Ale skutočná otázka je, že keď hovoríme o reformách, aký druh reforiem, o akých reformách to hovoríme. A zdá sa, že musíme na tom trochu pracovať. Hovoríme o reformách, ktoré sú potrebné na to, aby sme zabezpečili to, aby sa peniaze dobre vynakladali, administratívna kapacita a tak ďalej alebo hovorím o reformách, ktoré vlastne už teraz sme riešili prostredníctvom ex ante kondicionalit a mechanizmu k tomu, ktoré sú potrebné na to, aby tie investície boli efektívne, alebo tu hovoríme o tých širších a koncipovaných reformách, ktoré nemajú nič spoločné s fungovaním tejto politiky. O tom treba hovoriť, na to, aby sme sa vyhli tej transformácii tejto politiky na nejakú na nejaký finančný nástroj, ktorý by sankcionoval tie členské štáty, ktoré sú odpojené od fungovania tej politiky a jej cieľov. Takže toto je diskusia, ktorá je potrebná a je dôležitá. Ďalšia vec, ktorú by som chcel spomenúť, v tejto diskusii o MMF ohľadne rozpočtového rámca máme tu trochu takú dichotómiu zvláštnu medzi uh, kohéziou na jednej strane a regionálnou politikou. Kohézia je o investícia. Nie je to oddelené od toho, čo má napríklad Únia robiť v oblasti dopravy, klimatických zmien, životného prostredia, sociálnej inklúzie. Toto vlastne táto politika zabezpečí a to vlastne poukazuje na to aj táto správa. Avšak čo je odlišné, a ja si myslím, že ste to povedali veľmi jasne, že táto politika má úplne iný mechanizmus správy, manažmentu a tej, geografia tej politiky je odlišná od ostatných typov nástrojov, ktoré sú dôležité na to. Ale treba povedať, že robia to isté, riešia tie isté priority Európskej únie. A ja si myslím, že je dôležité povedať to celkom jasne, na to, aby sme sa vymanili z toho dojmu, že kohezná politika je niečím, čo by bolo odlišné od ostatných dôležitých diskusí, ktoré tu máme na iných fórach, ohľadne toho, čo e- rozpočet Európskej únie by mal robiť, aké by mali byť priority. A posledná vec, pokiaľ ide o harmonogram časový, je jasné, že čokoľvek sa dá urobiť na to, aby sa zrýchlila vaša práca, je dôležité, pretože chvíľa ovplyvniť túto diskusiu je teraz. V najbližších dvoch, troch mesiacoch predtým, než vlastne komisia e, vyabstrahuje z týchto myšlienok konkrétne návrhy do konca mája. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my vám, pán Žuan. Chcete sa vyjadriť? Veľmi stručne, vážená pani predsednička, chcem sa poďakovať spravodajcom, ktorí sa vyjadrili a potom takisto kolegom, ktorí takisto vyjadrili už svoje stanoviska, myšlienky, priority, ktoré po, treba zakomponovať do tejto správy. A v tejto fáze skutočne sa teším, že som počul tieto názory. Pokiaľ ide o pána Dominiky, sa ďakujem za jeho prezentáciu, pokiaľ ide o ten kalendár, časový harmonogram, ktorý nás zaviaže k tomu, aby sme pokračovali rýchlo v našej práci. Je to príležitosť veľká na to, aby sme vyslali jasné stanoviska, aby sme rozvinuli konkrétne myšlienky, nové iniciatívy, či chceme postupovať všeobecne, ale takisto treba pozrieť aj na detaily tejto politiky a je to práve teraz, keď musíme sa zamknúť a spolupracovať a takisto som otvorený voči všetkým vám v mojej kancelárii na to, aby sme pracovali spoločne a rozvinuli tie myšlenky, ktoré ste tu dnes predniesli. Ďakujem veľmi pekne aj ja vám. Regi má pripraviť túto správu predtým, než dostaneme návrh ohľadne viazočného finančného rámca. Takže preto my pripravujeme takéto výmeny názorov v rámci náv- ohľadne návrhovaných správ na február 2018. Pozmeňujúce návrhy tu budú do konca februára a potom budeme môcť hlasovať v regi- vo výbore v apríli. Prepačte. Takže to znamená, že budeme mať stanovisko výboru REGI na základe záverov 7. koheznej správy, aj pokiaľ ide o budúcnosť, už v apríli, to znamená koncom apríla, takže toto je náš program. A ja dúfam, že spravodajca, ako aj tieňoví spravodajcovia, eh, skutočne budú investovať svoju energiu my sa všetci tešíme na to, aby sme mohli podporiť prípravu tejto správy. Takže ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za túto diskusiu. Takže toto je ten časový harmonogram. Teraz budeme pokračovať s našim programom. Ďalším bodom je bod číslo 11, rôzne. Máme niečo pod rôznym? Nemáme? Takže chcela by som vám pripomenúť, že naše ďalšie zasadnutie bude vo štvrtok 7. decembra 2017 od 9. do 12.30 a 15. do 18.30. A týmto končím zasadnutie verejnej časti dnešného zasadnutia a prizývam tých, ktorí sú účastní na zasadnutí koordinátorov, aby zostali v miestnosti, na to, aby sme mohli pokračovať so zasadnutím koordinátorov. Ďakujem veľmi pekne a končím zasadnutie výboru REGI.